Dámy a páni, kolegyňa, kolegovia. Ich möchte gern die Sitzung... Rád by som otvoril schôdzu. Sú nejaké pripomienky k programu? Nie. Predseda nemá čo povedať pán Fleckenstein zachovajte si tieto pripomienky. Takže zápisnice. Ak niekto čítal zápisnicu z 7. decembra 2015, môže teraz vznieť námietku, vidím, že nie. Takže postupujeme podľa bežného konania a považujeme ju za schválenú. Takže bod programu 4, dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spravodajcom je pán Howitt. Prosím. Kto ho zastupuje? Aj to. Pán kolega Fleckenstein. Máte ešte niečo? Nie? Takže začneme hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 3, za? Proti? Zdržali sa prijaté.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 Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 3 proti, 17 sa zdržalo prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže elektronické záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za 0 e, sa zdržalo pán Fleckenstein. Teda je to prijaté. Pozdravujeme spravodajcu. Takže to bolo úžasné, iba kompromisné e, pozmeňovacie návrhy. Neviem, či som to vôbec niekedy zažila, ale je to super, že spravodajca medzi spravodajcom a tieňovým spravodajcom fungovala, zdá sa, naozaj veľmi dobré srdečná vďaka. Bod programu 5. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi e, v rámci e, vonkajších sa EU. Spravodajkynia pani Lochbiller. Pani Lochbiller, Máte k tomu ešte nejaké pripomienky? Nie, takže poďme hneď hlasovať. Odsek 1 za. E, ospravedlňuje sa predseda. Pozmeňovací návrh 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 58 je nepripustné. Prečo? Nikto netuší. v zmysle pravidla 54. Takže je to mimo právomoci DROA a AFET. Je niekto, kto by chcel protestovať? Nie, takže nebudeme o tom hlasovať. 59 mm, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 a 61 za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. 25 za, 28 proti, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 73 za,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 Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. 28 za, 23 proti, traja sa zdržali prijaté. Takže pristúpime k 89. A nie, toto všetko padá. ...97 to bolo siahnuté, takže 98 za, proti, preveríme. Končím hlasovanie. 25 za, 29 proti, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 109 za, proti zdržali sa prijaté 110 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté 116 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 10 za, proti zdržali sa prijaté 119 za, proti zdržali sa prijaté 121 za, proti, zdržali sa, prija- e, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté 132. Za, proti, zdržali sa, prijaté 139 za, proti, zdržali sa, prijaté 140 za, 139, preveríme. Končím hlasovanie. 39 za, 14 proti, 2 sa zdržali prijaté. Kto to chcel preverovať? Malt whisky. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté 141 za, proti, zdržali sa, prijaté 142 za, 141 Končím hlasovanie. 19 proti, 36, eh, pardon, 19 za, 36 proti, zamietnuté. Takže 1-1. Čo to bolo teraz? 141, takže 142 za, proti, zdržali sa. Preveríme.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 proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162, tu mám napísané, to je chyba. Takže 165 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, kto je za 165? Mm, proti zdržali sa prijaté. 166 za, proti zdržali sa prijaté. 168 za, proti zdržali sa preveríme. Končím hlasovanie. 25 za, 30 proti zamietnuté. 169 za, proti zdržali sa prijaté. 170 za, proti, zdržali sa prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, preveríme. Koniec hlasovania. 25 za 30 proti. Rovnaká väčšina je teda zamietnutý. 173 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 180 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 je nepripustný, takže kompromis 18 proti, zdržali sa prijaté. Problém nejaký, pán Peterle? Na budúce by tam mali byť uvedené dôvody. Čo je 54? ale o tom nemôže rozhodovať, e, nemôžu rozhodovať zamestnanci, či je to prípustné alebo nie. My to musíme vedieť, takže na budúce mm, by mal poslanec teda vedieť, prečo je to neprípustné. Bolo to prediskutované s tieňovými? Áno? Asi som to mala povedať na začiatok. Tu sme mali stanovisko z Envy a mali sme Mali sme exkluzívnu, ale aj či, zdieľanú kompetenciu spolu s LIBE a FAM, takže bol to dosť komplikovaný proces. Niektoré e, pozmeňovacie návrhy mohli odhlasovať oni, niektoré sme museli my integrovať, ale som si istá, že pracovníci jednotlivých výborov veľmi dobre poznajú pravidla. No ale toto je asi trošku e, iné vnímanie politiky. Ja teda dôverujem a pracovníkom, ale milujem Lenina, že treba dôverovať, ale preverovať. E, áno, ale oni sa rozhodli na konferencii predsedov výborov, že budú v takejto kompozícii spolupracovať. No dobre, to je tiež dobrý nápad, ale to som nevedel a na budúce by som rád bol, keby predseda a koordinátori vedeli, prečo sa to takto robí. Možno je to tak správne, ale ako treba to vedieť. No aspoň tí ľudia, ktorí dali tie pozmeňovacie návrhy, by mali byť o tom informovaní. A no, nebol informovaní, Neboli informovaní, alebo po informovaní, že je to teda nepripustné. Ale to nestačí. Takže kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. To deväťdesiat. je oddelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 19 za, proti zdržali sa prijaté 197 za, proti zdržali sa prijaté 198 za, proti zdržali sa zamietnuté 199 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 20 za, proti zdržali sa prijaté 206 za, proti, ešte raz, 206 za, proti, zdržali sa, preveríme. Dvesto sedem za, proti, aha, treba ukončiť hlasovanie. 21 za, 35 proti, zamietnuté. To bola 206, 207. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté 208 za. Proti, zdržali sa, prijaté 209 za. Oddelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa, preveríme, ale myslím, že to bolo prijaté. Končím hlasovanie. 25 za 27 proti. Zamietnuté. 211 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 212 za proti, zdržali sa prijaté 213 za, proti, zdržali sa prijaté 214 za, proti, zdržali sa zamietnuté 200, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti zdržali sa prijaté 27 za, proti zdržali sa prijaté 26 za, proti zdržali sa prijaté a grip je identický, takže 30 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 22 za, proti Zdržali sa. Prijaté. 35 za. Proti zdržali sa prijaté. 37 za. Proti zdržali sa prijaté. 40 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 41 za. Proti zdržali sa prijaté. 42 za. Proti zdržali sa prijaté. 43 za. Proti ešte raz, 30, 43 za, proti, zdržali sa prijaté 44 v dvoch častiach, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, preveríme. Koniec hlasovania. 21 za, 33 proti, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, 50, opravuje sa. Za, proti, zdržali sa. Nepomohlo, zamietnuté. 51 za, proti, 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 v dvoch častiach, to je za prvú časť. Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť proti zamietnuté. 53 za, proti zdržali sa prijaté. 54 za, proti zdržali sa prijaté. Peter Lé je nepripustný. A 56 56 za, proti, zdržali sa. Ešte raz. 56 za, proti, zdržali sa, preveríme. Koniec hlasovania. 28 za, 22 proti, prijaté. 1. Peterle za, proti, zdržali sa. Takže pri tej citácii e, sa dos- mu dostalo za dosúčenia prijaté. Mm, tri, Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Trojka. Buďte trošku úctivejší. Koniec hlasovania. 33 za 21 proti, srdečné blahoželanie, pán Peterle. 2, nie, 7 padá. Takže 4 a 8 za, proti, zdržali sa. Polským kolegom z EPP odporúčame, aby sa podpisovali na jednom papieri, bude to lacnejšie. Prijaté. 16, 18 a 19. 6, 16, 18 a 19. Všetky sú identické. Ja by som sa rád zoznámil s autorom. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Jedenáct za. E, proti? Zdržali sa prijaté. 12 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 13 za proti zdržali sa prijaté. 15 e, za, proti zdržali sa prijaté, 17 za, proti zdržali sa prijaté, 20 za, proti zdržali sa prijaté. Aha. A to bolo automaticky prijaté v rámci pravidla 54 a teraz už mi je to jasné, tento systém. Ja som len povedal, že som to pochopil. Sú automaticky prijaté v zmysle pravidla 54. Ale týmto celé nie je nič lepšie. Čo je to e, e, FV? Takže kto je za ten e, návrh e, výboru pre práva žien v trojke, e, za proti, zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme FAM k odseku 4 oddelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Prvá časť opäť automaticky. Dobre, takže možno by ste to mali realizovať cez výbor pre práva žien, budete mať lepšiu šancu to presadiť. A druhá časť hlasovania, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh e, FAM k e, oceku 5, kto je za, proti, zdržali sa, elektronické hlasovanie, ale myslím, že je to prijaté. Koniec hlasovania. 33 e, za, 21 proti, prijaté. Odsek 7. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa prijaté Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odseku, k odseku 9, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. K odseku 10, za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 12, za, proti, zdržali sa prijaté. E, odsek 13, oddelené hlasovanie za prvú časť proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté kvôli tým mnohým, ktorí sa zdržali. Dva, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme. Koniec hlasovania. 22 za, 25 proti zamietnuté. 15 za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť 16 za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť 16. Končím hlasovanie. Takže 39 za, 10 proti, takže je to znovu prijaté. Čiže prejdeme k Libe, odsek 2. Kto je za? Proti, zdržal sa schválené. Odsek 5 za. Proti, zdržal sa schválené. Končím hlasovanie. 26 za, 23 proti, schválené. Odsek 7 za. Odsek za. Odsek 7 za. Proti. Schválené. 22 a 27, tie sú schválené, alebo ako to je? Covered je tam napísané. Čiže budeme hlasovať, uh, zoveríme si, kto je za Libe 8. Proti. Overíme to. Končím hlasovanie. 45 za, 10 proti schválené. Libe 10 za, proti zdržal sa schválené. Libe 13 za, najskôr prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Libe 14 za, proti, zdržala sa schválené. Libe 16 za, proti, zdržalo sa schválené. Libe 17 za, proti, zdržala sa zamietnuté. Čiastočne pokryté kompromisom 20. Ale potom musíme hlasovať o tejto časti, ktorá nie je pokrytá. Nie pre celú časť. Nie je to jasné, o čom by sme mali hlasovať, hovoril pán predseda, že by sme to mali vynechať. Mohli by sme prosím o tom hlasovať? Budeme o tom, prosím, hlasovať, hovorí pani -Biller. Musíte nás to, nám to vysvetliť, hovorí pán predseda, čo nie je pokryté. Čo nie je pokryté? Je to čiastočne pokryté, tu je to napísané kompromisom 20. Je to zle pripravené, hovorí pán predseda. Nie, nemyslím si, hovorí pani -Biller. Môžeme sa k tomu prosím vrátiť a potom prečítam tento celý text. Ja by som navrhoval, aby sme to vynechali. Na ple, pred uh, plénom musíte povedať, aby priniesli tú časť, ktorá nie je pokrytá. To je môj návrh. Čiže to by malo byť predložené ako pozmeňujúci návrh do pléna. Líbe 20, pokryto kompromisom 12. Mali by sme o tom hlasovať, alebo nie? Nebudeme o tom hlasovať, je to pokryté. Aj o tom ďalšom. Libe 21. Je to pokryté. FEM 15. Čiže Libe 22. Prepáčte, pán predseda. Je to procedurálna otázka, nie je to spojené s obsahom, je to náznak toho, čo už je v kom... čo je pokryté v kompromise. Ak je to v kompromise, tak je to potom jasné, vždy takto postupujeme a preto som navrhol, ak niečo nie je vyriešené, tak by sa to malo dostať ako pozmeňujúci návrh do pléna. Tak toto je. Ehm, niečo je pokryté v kompromise druhá a niečo v kompromise Libe. A my sme hlasovali oddelenia. A teraz... Thank you. Yeah, and therefore it's covered. Je to pokryté, opakuje pán predseda. But, uh... I will not let nebudeme hlasovať o veciach, ktoré už sú pokryté. Musíte pripraviť, musíme pripraviť ďalší hlasovací zoznam, čiže Libe 22 za, proti, zdržal sa, schválené. Libe 23, to je to isté. 24 za, proti, zdržalo sa schválené, 25 za, proti, zdržalo sa schválené, 27. Budeme hlasovať o tej časti, ktorá nie je pokrytá a, a toto na tom bude pracovať aj spravodajca. Čiže kto je za tú časť, ktorá nie je pokrytá, kto je proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Libe 28 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 29 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 32 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 33 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 34 e, za, proti, zdržala sa schválené. Libe 35, prvá časť za, proti, zdržala sa schválené, druhá časť za, proti, zdržala sa schválené, tretia časť za, proti, zdržala sa schválené. Libe 30, e, 38 e, za, proti, zdržalo sa schválené. Libe 39 za, proti, zdržalo sa schválené. Libe 40 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. Libe 42 za, proti, zdržalo sa schválené. Libe A za, proti, zdržalo sa schválené. Libe B za, proti, zdržal sa schválené, libe C za, proti, zdržal sa schválené, libe D za, proti, zdržal sa schválené. NV3 za, proti, ešte raz, NV3 za, proti, zdržal sa schválené, NV4 za, proti zdržal sa schválené. NV5 za, proti zdržal sa schválené. Môžeme to ešte raz overiť, hovorí pani Lochbiller 5. NV5 e, elektronicky. Končím hlasovanie. 42 za, teda tesnou väčšinou to bolo schválené k 8. Hm, pomýlil som sa. NV9 za. Proti. Ešte raz. NV9 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. NV12 za NV10 časť čestočne je pokryté 31, kto je za, Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. NV11. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. NV12 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Prepačte, pán predseda. Mám ústny pozmeňujúci návrh. To je príliš neskoro, hovorí pán predseda. Mali ste to pripraviť na čas, ale už je to na zozname, bolo to oznamené, ja to na zozname nemám. Musíte to predložiť ako návrh do pléna. Je to technická otázka. Nie, nemám to. Máte všetci tento ústny pozmeňujúci návrh? Je to, bolo to rozdané? Nie. Prepačte. Všetky politické frakcie to majú. Niektorí ľudia to nemajú. Mm, majú to všetci na stole? Áno? Dobre, môžeme o tom hlasovať. Nebola tu žiadna poznámka. Mala by tam byť. NV 12 s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Proti. Zdržal sa schválené. NV 13 za. Proti. Zdržal sa schválené. NV 15 za proti, zdržala sa schválené. Môžeme to overiť elektronicky. Končím hlasovanie. 26 za, 26 proti, zamieta sa. Šestnáct, NV 16 za, proti, zdržal sa. Nebolo to schválené. Teraz e, návrh. Dvadsať jedna. Za. Envy NV21. Za proti, zdržal sa schválené. 22 za, proti, zdržal sa schválené. 24 za tú časť, ktorá nie je pokrytá za, proti, zdržal sa schválené. 25 za, proti, zdržal sa schválené. 26 za, proti, zdržal sa schválené. 27 za, proti, zdržal sa schválené. 28 za, proti, zdržal sa schválené. 29 za, proti, zdržal sa schválené. 30 za, proti, zdržal sa. Overíme to. Končím hlasovanie. 27 za 25 proti schválené. Pán Preda. Pán predseda, dovolte mi, aby som pred záverečným hlasovaním poznamenal, že tu máme stanovisko e, AFED, ktoré má 39 odsekov a máme stanovisko LIBE, má 47 odsekov. 30 odsekov, čiže sme zaplavení stanoviskami a text Líbe je dlhší ako text e, ktorý predložila pani Lochbiller. Je to trošku zvláštne. Pred záverečným hlasovaním som to chcel poznamenať. Treba pripomenúť tú skutočnosť, že sme výbor AFET a sme zaplavení ostatnými e, názormi, teda z ostatných výborov. Pán Preda, musím vám dať žiaľ za pravdu a už som to aj predtým povedala, pán predseda v budúcnosti by chcelo týchto e, veciach byť včas informovaný. E, je to také nepriateľné a aj to automatické preberanie, e, treba si o tom teda urobiť vlastný názor. Takýmto spôsobom proste nemôžeme prijímať rozhodnutia, tu sú automatické mechanizmy, čo je prijaté a čo nie je pri, prijaté automaticky a z toho potom vyplynie správa, ktorá nezodpovedá politickej realite. E, takýmto spôsobom nemôžeme pracovať a musí sa to jasne povedať. Nemôže to byť proste spravodajca, ktorý rozhoduje. Je tu teoreticky taká možnosť. Ehm, chceme byť objektívni aj ja. Niektoré veci sa prehlásia za nepriateľné a potom politicky sú s tým ehm, problémy. Teda nie je tu takáto politická vôľa. Pán kolega koordinátor predložil pripomienku, na to má právo, vážená pani. A aj vy by ste také právo dostali, keby ste o to požiadali pred záverečným hlasovaním. Sme, mm, je to demokratická sloboda a tá je e, daná všetkým kolegom aj z iných frakcií a ja som teda mal takúto pripomienku celkom jednoznačne. Aj tá otázka, čo je pokryté a čo nie je pokryté. Nie je to uspokojivé, takýto postup. A z tohto dôvodu je podľa mňa správne, aby sme v budúcnosti sa takýmto prípadom vyhli tak, že sa lepšie pripravíme, aby sme tu nemali takéto prípady nejasnosti. Musel som to teda jasne e, povedať. Pani Lochbiller sa prihlásila aj ostatní. Chcela som k tomu poznamenať, že je to komplikovaný postup. Potrebovali sme na to rok, kým E, to dostala na konferenciu predsedov, ktorá o tom rozhodla a viackrát sme sa pokúšali o to, aby sa to riešilo iným spôsobom. Napríklad FAM alebo Libek by mali mať vlastné správy a výsledky týchto rozhodnutí bolo, že táto diskusia LIBE, FAM a DRUA by sa mali spojiť aby tu bol nejaký regulovaný proces, kde budú kde sa vyriešia tieto otázky kompetencií. To nie je teda ospravedlnenie, že to nebolo dobre pripravené, ale ma, um, hovorili sme s príslušnými spravodajcami FAM a LIBE a ja by som navrhovala, aby sme sa tomu ešte raz venovali v rozšírenom e, predsedníctve, pretože toto je správa AFED, sú tu aj vonkajšie vzťahy, ktoré sú predmetom tejto otázky. No, a o tom by mal teda rozhodnúť výbor predsedov. Keď je to také komplikované ako teraz, hovorí pán predseda, tak malo by zmysel, keby sme o tom informovali predsedov, kde je problém, aby sme sa mohli lepšie pripraviť na toto dnešné hlasovanie. Tu sú veci, o ktorých máme hlasovať, ktoré sú už pokryté. Ja to naozaj nechápem. Je to minimálne technická chyba v príprave tohto hlasovania a preto uh, by malo byť jasné, že spravodajca v budúcnosti e, by, sa mal, by mal toto riešiť prostredníctvom konzultácií e, s ročným predsedníctvom tohto výboru. Teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaní. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Proti. Zdržal sa. 44 za, 6 proti, schválené. mali mm, sme niekoľko krátkých hlasovaní. EU a Libanon. Libanon. Musíme hlasovať elektronicky, takže bod 6, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 46 za 3 proti. Blahoželáme, bolo to schválené. Potom protokol k Eurostredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Libanonom s cieľom zelený pristúpenia Bolska a Rumúnska. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Štyridsaťpäť za, dva proti, schválené. A teraz tu máme bod 8. Kto je za? hlasujem elektronicky. Schválené 45 hlasov za 4 proti. Wir kommen jetzt, soll mal einer hingehen und drauf Wir kommen jetzt zum Punkt. Bod 9. BFR. Pani Jill má ešte nejakú pripomienku? Ospravedlňujem sa, ale nemôže tu dnes byť, čiže vy ju nahradíte. Je všetko v poriadku, všetko je v poriadku, čiže budeme hlasovať. Čiže návrh 1, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Návrh 6 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 4 za, proti, zdržalo sa schválené. 25 za, proti, zdržalo sa. Overíme. 25. Končím hlasovanie. 21 za 25 proti, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržal sa. Mm, myslím, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme to elektronicky. Končím hlasovanie. 29 eh, za, 19 proti schválené. Teraz eh, um, elektronické záverečné hlasovanie, kto je za, nič iné nie je mm, vlastne možné. Končím hlasovanie. Tridsať šesť za, sedem proti. Schválené. Teraz bod, prichádzame k bodu 10. E, je tu už kolega? Ja? Navrhoval by som, aby sme hovorili e, najskôr o bode 12 debriefing ad hoc delegácie výboru pre zahraničné veci AFE do Bosny a Hercegoviny. Kým, tu pri, kým sem príde pán Alan Lerua, ešte na ňo chvíľu musíme počkať. E, boli sme v delegácii v minulých týždňoch, minulý týždeň v Sarajeve a v Mostare kolega Preda a pán Benkovič mohli hovoriť o Mostare, kde som nebol, mohli by teda k tomu sa krátko vyjadriť. Diskutovali sme, teda mali sme diskusie s predsedami a s ministrami. Pán Leroy je tu. Pán Leroy, prosím, predstupte.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 Äh, Teším sa, že pán generálny tajomník SVČ e, prišiel, aby nás informoval o e, teda toho, čo, to, čo sa udialo na Rade pre zahraničné veci včera. Boli tu diskusie o regionálnej stratégie pre e, tieto krajiny a pre Sýriu a Irak a teda diskusie spolu z, sa týkali medzinárodnej skupiny pre podporu 17. maja v Viedni. Je tam aj otázku zverejneckých fondov a sírskej krízy. Je tam aj 23 miliónov z rozpočtu z 21 členských krajín. E, týkalo sa to aj Turecka, to som mala na tom zúčastniť, aby sa zlepšila situácia v Iráku, v Libanone a na Jadrane. Boli tu otázky, ktoré súviseli s externými aspektami migrácie. A teda ja aj osobne sa veľmi zaujímam o situáciu v Líbii, Veľmi nás teda zaujíma vývoj aj v súvislosti s islamským štátom, predstavy islamského štátu, ktorý sa pripravuje na nové e, kroky. Ako aj otázka týka globálnej stratégie SVČ a zahraničnej politiky. Pán generálny tajomník, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu môžem byť e, a v mene pani Mogherini, ktorá včera v noci e, odcestovala do Mexika, teda aj e, tam začne rokovania o obnove obchodné, rokova- obchodné dohody s Mexikom. Takže včerajšie stretnutie sa začalo s východným partnerstvom, teda zo zástupcov východného partnerstva a tam sme mali 6 členov východného partnerstva na úrovni zahr- ministrov zahraničných vecí. Cieľom tejto ministerskej schôdze bolo revidovať pokrok od samitu v Rige v maji 2015. Tiež tu bola aj revízia MP. Čo sa týka východného partnerstva, ide tu o implementáciu agendy a stability v regióne. Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko, Bielorusko, Azerbajdžan, Arménsko, to sú krajiny, ktorých sa to týka. Toto stretnutie sa konalo o, sek- o, o témach, ktoré už boli dohodli predtým. Týkali sa najmä reformnej problematiky a posilnenia e, kapacity týchto krajín. Zdôraznili sa tu potreby sústrediť sa na výsledky a potreby občanov, napríklad liberalizácia víz pre Ukrajinu a Gruzinsko a takisto výmenné kontakty v oblasti vzdelávania, výmeny ľudí. Vysoká predstaviteľka navrhla platformu a architektúru, ktorá by mohla toto splniť. Budúci summit východného partnerstva bude v roku 2017 a na ceste k nemu sa budeme pokúša ďalej posilňovať našu spoluprácu. Čo sa týka konfliktu v Náhornom Karabachu, bude tam šesť ministrov z východného partnerstva a zastupcovia Európskej únie. Takisto sa vyjadrilo, že sa posilní naša spolupráca, bolo veľmi oceňované, ako pomáhame. Ako ste povedali, pán predseda, sú tu tri hlavné problémy, EU regionálna stratégia pre Syriu a Irak a, Irak a boj proti štátu Daesh alebo IS. Ďalej v súvislosti s migráciou a utečencami. Ale ja by som začal Sýriou. Tento región zahrňa aj Irak. Máme stratégiu takto nastavenú. Je veľmi dobre, silno nastavená v roku 2013 a mala zvládnuť konflikt e, komplexným spôsobom. Lenže kríza sa rozvinula úplne inak, ako viete. Za 6 mesiacov bolo treba stratégiu prehodnotiť aj priority podľa tejto stratégie. Tento proces vyústil do záverov rady, ktoré prišli včera, kde sa hovorí, o podpore humanitárnych aktivít aj v Sýrii, aj v Iraku a vyššiu úroveň politickej zaangažovanosti Európskej únie v regióne. Čo sa týka Sýrie, vysoká predstaviteľka bola zaangažovaná do rozhovorov všetkých podporných partnerov, najmä vo Viedni. Stefan Demisturo, špeciálny veľvyslanec OSN, bol takisto zapojený do týchto rozhovorov Všetky strany do Sýr... zapojené do sírskeho konfliktu boli pozvané k okruhlomu stolu do Ženevy a vyzvané, aby do 1. augusta sa pokúsili o e, prechod k mierovému usporiadaniu. Bolo treba zabezpečiť, aby e, zavladol pokoj zbraní, aby všetci, čo to potrebujú, mali prístup k humanitárnej pomoci a ďalej. Tu bol dohodnutý tretí pilier – ktorý už 7 mesiacov vlastne e, bol rozbehnutý. Miliardy eur boli mobilizovaní členskými štátmi EÚ na začiatku krízy. E, ministri apelovali na EÚ, aby tento proces zintenzívnili a zakcelerovali na základe dohodnutých priorít. Takže vieme, že aj Rusko, aj USA sú prítomné, majú svoju úlohu v tomto riešení, ale takisto Európska únia. E, hovorili sme aj o rizikách súčasnej politickej nestability v Iraku. Potrebujeme poskytnúť vyššiu podporu irackej vláde. Všetci vieme, s akými ťažkosťami sa borí a potrebujeme, aby Európska únia podporila aj stabilitu, právny štát, e, bezpečnostný sektor a ďalšie reformy, ktoré sú potrebné v Iraku, aby boli podporené. Boli dohodnuté alternatívy na podporu Iraku v nasledujúcich mesiacoch, čo sa týka hrozieb pochádzajúcich z tzv. Daesh a globálneho kalifátu, ktorý sa snaží nastoliť. To je téma, o ktorej sa hovorilo. Je to zapracované do regionálnej stratégie, boli prijaté závery aj k tejto hrozbe. Počas obeda sme, sme diskutovali o globálnej stratégii Európskej únie, na ktorú sme dostali mandát v júni 2015 od Európskej rady a odprezentovať sa má v júni 2016. Je, sme v štádiu aktívnych príprav, bolo pripomienkové konanie, konzultácie, aj konferencia predsedov v Európskom parlamente sa zaoberala touto globálnou stratégiou Minulý rok e, dos, tento mandát bol udelený a od roku 2015 do júna 2016 sa na tom bude spoločne pracovať Európska rada parlament sa rozhodol, že 28. a 29. júna 2016 bude k tomuto verejné zasadnutie. Zdá sa, že medzi členskými štátmi panuje široký konsenzus, e, konzultácie prebiehajú, globálne existuje konsenzus e, o smere, ktorým sa pohybujeme. Potom po obede sme hovorili, pán predseda, externé aspekty migrácie. Tie ste už spomenuli. Je jasné, že migrácia je veľmi zložitou témou, každý to vie. Externé aspekty znamenajú dialog na vysokej úrovni s tými krajinami, ktoré sú krajinami tranzitu. V Afrike bol tiež organizovaný summit a CSDP prispelo k týmto diskusiám. Zúčastnil sa Sahel a krajiny Afrického rohu. Príjmanie a readmisia, spolupráca medzi africkými krajinami, toto boli témy, takisto dostatočné zdroje, poskytnutie podpory, dialog s africkými krajinami, investičný balíček, ktorý má zvýšiť e, silu pôsobenia EÚ v tomto regióne. Niektoré tieto návrhy sa dostali aj do záverov k migrácii, ktoré sme prijali. E, závery rady takisto sa použijú ako základ pre spoločné komunikácie Európs- externých aspektov európskeho názoru na migráciu. Toto bude e, prijaté kolegium komisárov 7. júna. Bude to spoločná komunikácia, spoločné oznámenie o externých aspektoch európskej agendy zoči voči migrácii. Potom sme hovorili o CSDP operáciách v Sofii, alebo so názvom Sofia. Cieľom je odstaviť pašerákov ľudských bytostí, eliminovať ich aktivity. Rada po nejakých diskusiách sa dohodla, aké budú ďalšie kroky v týchto operáciách. Závery rady boli prijaté s cieľom rozšíriť tieto operácie do júla 2017, až budú predlžené. A táto požiadavka prišla e, od pána Saháža libyského premiéra, pretože chcel takto rozšíriť existujúci mandát, požiadal o to a teraz už začne operačné plánovanie podstate sa už začalo, len sa to zrýchli. E, Libyské pobrežné hliadky, tak ako to požadoval pán premiér Saráš, e, začnú pracovať. A ešte sa aj hovorilo o embargu e, v Líbii, ktoré má byť revidované. V Bezpečnostnej rade pri zasadnutí v New Yorku tam bude prijata tiež e, rezolúcia uznesenie k tejto veci. Záverom, závery rady, ktoré som spomenul, zahrnuli aj Demokratickú republiku Kongo a Južný Sudán, pretože tam je znepokojujúca situácia, ako dobre viete. A dúfame, že sa podarí tento vývoj zvrátiť. Toľko z mojej strany. To je stručná, stručný referát z toho, čo sme včera preberali. Ak máte nejaké otázky, som k dispozícii. Ďakujem. Pán Plenkovič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Roj. Vždy je radosťou si od vás vypočuť závery zasadnutia Rady pre zahraničné veci. Niekoľko dimenzií, ktoré ste spomenuli, by som rád rozvinul. Spomenuli ste liberalizáciu víz pre Ukrajinu, pre Turecko. To je veľmi dôležitá téma, nielen pre tieto dve krajiny, ale aj pre Európske únijné inštitúcie. Výbor LIBE e, bude mať e, na starosti túto tematiku. Mohli by ste nám povedať niečo o kalendári, harmonograme, aká dynamika rady sa predpokladá, aby sa tieto návrhy prijali, majúc na mysli, že komisia má akčný plán pre liberalizáciu víz a Turecko je dôležitým hráčom v kontexte týchto záverov rady, najmä čo sa týka externých aspektov migrácie. Turecko tam hrá dôležitú úlohu. Moja druhá otázka. Závery k Syrii a plán vyriešiť to všetko do 1. augusta správnym spôsobom, pripraviť obdobie tranzície. Myslíte si, ako to e, na základe rozhovorov vo Viedni môže dopadnúť, na základe všetkých tých úsilí, ktoré ste popísali, je, tento, je táto lehota realistická? Pretože naozaj už je to onedlho 1. august a je to politicky veľmi dôležité pre nás. Ďakujem tieto dve otázky. Pamätám sa, hovorí pán Weigl, kedy Rada e, pre zahraničné veci bola udalosťou. Hovorilo sa o tom v médiách, vo verejnosti. Tí, ktorí sa zaujímajú o zahraničnú politiku, vždy od týchto schôdzi očakávali isté výsledky, diskusiu o palčivých témach. Tentokrát musím priznať, možno, že som bol príliš očareným miestom, kde som strávil Tyrkisový týždeň, ale mala som pocit, že vôbec nerezonovala v médiách, že sa vôbec stala, že zasadala Rada pre zahraničnú politiku, zahraničné veci. Východné partnerstvo. Ako sa táto rozpráva, v akom duchu sa niesla ako doň, e, do tejto debaty boli zapracované naše vzťahy s Ruskom. Ministri, ktorí tam boli pozvaní, čo povedali o tom, ako vnímajú vyhliadky e, Ukrajiny bilaterálne aj regionálne s ohľadom na ruskú stratégiu. A potom ďalšia otázka. Chcem sa spýtať e, trošku prekernú otázku. Vo svetle eskalácie a vojenskej prítomnosti Ruska na hraniciach niekoľkých krajín a potom sú tu aktivity NATO. Aké mali pocit títo ministri? Pretože tu je, panuje, istá, panuje tu istá retorika, ktorá vzbudzuje obavy. Ehm, je to nebezpečné, čo sa tu deje. Hovorím o retorike, ktorá je z oboch stran takáto znepokojujúca. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorí ďalší rečník, pán Tenok. Minulý týždeň v e, snemovne lordov v Spojenom kráľovstve publikovala dokument o analyzovaní operačnej kapacity e, pri operácii Sofia v Stredozemnom mori. A bola kritická táto analýza, pretože niektorí pašeráci, hoci jednotlivci boli pochytaní, celkovo táto operácia bola neefektívna, pretože Potenciál pašovania ľudí v stredozemí jednoducho stále existuje. A teraz, keď budú, bude počasie príjemnejšie e, pre plavbu, zdá sa, že sa zvýši prílev utečencov a už teraz Grécko sa obáva. 600 tisíc ľudí už teraz čaká v Líbii v táboroch v hrozných podmienkach a strážia ich milície, vojenské zložky. Mohli by ste nám nás ubezpečiť, že sa táto misia trošku prispôsobí tomu, čo sa naozaj deje a e, efektívne zaučinkuje? Či už budeme mať požehnanie našich vojenských zložiek, alebo ak- akékoľvek vojenské zložky budú musieť byť zapojené. Dúfajme, že vláda národnej jednoty sa stabilizuje v problematických krajinách. Líbia patrí medzi ne. A v Spojenom kráľovstve sa o nej veľa hovorí. No, aj keď máme debatu o Brexite, vieme, uvedomujeme si, že ďalšie desiatky tisíc utečencov, ak zaplavia brehy Európy, to bude mať negatívny dopad na to, ako sa ľudia rozhodnú o Brexite. E, ďakujem za slovo, pán predseda, hovorí pani Barbara Lochbiller. Rada by som sa vrátila k externým aspektom migrácie v záveroch Rady pre zahraničné veci. Mohli by ste nám vysvetliť, ako, miete, eh, ako mienite využiť ten eh, africký, tú africkú platformu Emergency Trust? V médiách eh, som to, som to našla, ale nie v záveroch, v zápisnici, že časť peňazí vynaložených na Afriku bude použitých na ochranu hraníc Mohli by ste nám to trošku vysvetliť? Je to nejaký plán? Alebo to len média jednoducho takto interpretovali? Ale jeden z hlavných nemeckých televíznych kanálov to keep secret on especially... sa tiež vyjadril v tomto zmysle a špekulovalo sa na ňom o tom, ako sa vynaložia tieto finančné prostriedky a aký dialog so Sudánom napríklad alebo s ďalšími africkými krajinami a ako môže viesť k vyriešeniu tejto situácie, pretože napríklad vláda v Sudáne e, sa hrozným spôsobom správa k ľuďom, k ľudský, ich ľudským právam. Ako to môže pomôcť? Ďakujem. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve pripomienky, ktoré sa mi zdajú veľmi zaujímavé. Aby to bolo možné, tak by ste nám mohli detálne informovať najskôr, či ministerská konferencia s ministrami východného partnerstva hovorili o, či hovorili o Moldavsku. Videl som tlačové správy, komentáre v tom zmysle, že sa hovorilo o pot kroku reforiem a to ma teda zaujíma, to hodnotenie situácie v Moldavsku. Máte, alebo teda mm, ministri hovorili o týchto reformách, e, situácia sa stáva čoraz horšou. E, máme tu proeurópsku vládu, ale veľa oligarchov, ktorí ju kontrolujú. No a potom, vy ste to sám zdôraznili analýza implementácia dohody s Tureckom, pokiaľ ide o imigrantov. Konflikt, ktorý sa práve, ktorý práve vzniká v Turecku s Erdoganom a nestabilita, ktorá by z toho mohla vyplynúť eh, v súvislosti so zmenou premiéra, či to bolo brané do úvahy v analýze realizovateľnosti tejto štúdie a aj v okolie pána Erdogana naznačuje, že teda poradte si, toto je veľmi nepriateľské posolstvo, ktoré prichádza z okolia, veľmi blízkeho okolia Erdogana, pokiaľ ide o spoluprácu s Európanmi. Ďakujem. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Lora, een korte vraag. De laatste tijd... Veľmi pekne ďakujem, iba takú rýchlu otázku hovorí pán Belder. Nedávne časové obdobie. Vlastne už je to vyše roka, keď sa hovorí o chemickej vojne. V Syrii a v Iraku odborníci nám hovoria o tom, že sa prekročila istá hranica, istá červená čiara používajú sa chemické zbranie. E, máme tu správy, podrobné správy. A diskutuje sa o tom na úrovni rady? Veď to, na toto by sme mali naozaj dozerať, mať to pod dohľadom. V Sýrii nie je len Asadov režim, ktorý vlastní tieto zbranie hromadného ničenia, chemické zbranie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vypočuli sme si e, vašu správu a naozaj jedna katastrofa za druhou. Irak. Je škandalozne, že za ostatné roky islamský štát bol schopný v Iraku sa etablovať a jednoducho logisticky fungovať. Celá táto logistika dokonca zahrňa obchodovanie s ropou. Ako môžete vysvetliť ktoré európske firmy alebo aké ďalšie firmy dostali sankcie od Európskej únie, že obchodujú s islamským štátom. Boli vôbec nejaké sankcie udelené za obchodovanie v tejto oblasti? A ďalej tu sú dôležité strategické produkty, ktoré prúdia do Iraku vojenskej povahy. Dostal niekto sankcie za to? Teraz k Syrii. Sýrska armáda dopustila mnohé katastrofy. Kurdskí separatisti, Džabha Nostra a S spolupracujú so všetkými týmito vojenskými skupinami. Videli sme rôzne skupiny, ktoré sa zapájajú do Máme tu koalíciu v Sýrii, máme sírskú armádu, ktorá je znefunkčnená, ale ten, kto má v rukách vojenskú moc, má predsa a politickú moc. A ja mám pocit, že vojenská pomoc e, nefunguje dobre a preto aj v Ženeve sa vyvinuli rozhovory tak, ako sa vyvinuli. Jednoducho tu je nedostatočná aktivita v tejto oblasti a priestor zaplnilo Rusko. Za 40 dní naozaj Asadovej vláde veľmi pomohli a teraz k imigrácii. Pristahovalectvo, imigrácia, to je všetko v dôsledku toho, že sú zanedbávané utečenecké tábory, z časti v Líbii, z časti tie na hraniciach s Tureckom. My robíme teraz oveľa drahšiu vec, drahšie riešenie, ke, ako by bolo to, že by sme udržiavali tieto tábory v dobrom stave. Čo sa týka operácie Sofia, som si som s ňou oboznámení. Táto operácia je niečím, čo takmer spolupracuje s mafiou. Mafia ponecháva utečencov 10-15 km od hraníc, nakontaktujú sa s, ľudí, s ľuďmi z operácie Sofia, tých potom dopravia na pobrežie, to vyzerá ako kolaborácia, spolupráca pri pašovaní, nevyzerá? A končím Líbiou. Vytvorili sme tzv. legitímnu vládu Líbie, čo je vlastne len taký duch, také e, zdanlivé, zdanlivá realita, pretože skutočná realita v Líbii je, že e, milície Mizerata a ďalšie polovojenské vojenské skupiny, ktoré operujú okolo Tripolisu, majú v rukách moc. Na juhu takisto pôsobia vojenské zložky Tobru, Kuafa a ďalšie oblasti sú pod ich vplyvom. A máme tu ešte fundamentalistické vojenské zložky. Všetky tieto vojenské zložky držia v rukách moc. Vytvorili sme takú, takú zdánlivú takého ducha, e, ako keby legitimnej vlády a ako môžeme potom volať po vláde jednoty a stability, keď existujú aj tieto duchárske e, skupiny, ktoré tu z pozadia riadia a poťahujú povrazkami. Myslíte si, že vytvoríme jednotu na základe takýchto po- tieňových polovojenských organizácií? Ďakujem. Thank you. I just have... Ďakujem. Mám veľmi krátku otázku k téme, ktoré si sa nedotkli. Nastal nejaký nový vývoj, pokiaľ ide o otvorenie kapitol so Srbskom počas rokovania o vstupe do EÚ. Bolo to témou rokovania ministrov zahraničných vecí. Ďakujem, hovorí pán Gáler. Pripájam sa k tomu, čo sa pýtal kolega Nard ohľadne Libie. Spomínali ste, že máme, ale respektíve chceme dať poverenie na vyškolenie eh, líbyskej pobrežnej hľadky. Eh, čiže čo oni podľa potom majú robiť. Majú oni chytať utečencov, vrácať ich do Libie. A v tejto súvislosti si treba položiť aj otázku, že o akej veľkosti sa uvažuje. Sú tu rôzne čísla, o ktorých sa hovorí, eh, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí v Libii vraj čakajú na teda preplavenie eh, do Európy. A určite by bolo mm, z toho vyplývajúce aj eh, číslo, akú kapacitu potrebujeme na to, aby sme tomu zabránili. No a samozrejme, e, táto krajina je tiež ovládaná Al-Qaidou, Daešom a nie je to novou vládou jednoty. Ako si myslíte, že sa vyvinie tá možnosť, ako vidíte možnosť, že tá vláda dokáže proti tomu postupovať? Chceme tam teraz dodávať zbranie, niečo ste naznačili, čo sa týka otvorného embarga, alebo nie je predsa len potrebné, aby teda naša misia v Sofia išla do teritoriálnych vôd alebo dokonca nás už aby tam pomohli. Ako vyzerá plánovanie? Druhý aspekt, víza. E, hovorilo sa tu o e, Ukrajine, Gružinsku, Turecku, Kosove. Môžem teda vychádzať z toho, že e, každá krajina podľa svojich vlastných zásluh bude posudzovaná oddelenie, takže by ma naozaj to podrobne zaujímalo aký harmonogram môžeme očakávať, eh, čo sa týka rokovaní o vízach, najmä eh, v prípade Ukrajiny a Gruzínska. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. vám tú otázku na záver e, regionálnej stratégie EÚ pre Syriu a Irak. Dokument je o prioritách. Je to zoznam priorit, ktoré majú viesť k dosiahnutiu mieru stability a bezpečnosti a takisto sa má vyriešiť utrpenie ľudí v Sýrii a v Iraku. Tie rôzne zverstva, ktoré sa tam dejú a ktoré pácha islamský štát. V parlamente sme už k tomu prijali uznesenie na začiatku februára, kedy sme povedali, že to je genocída, čo sa tam deje. Moja otázka teda je, prečo ministri zahraničných vecí nepoužívajú výraz genocída? Prečo neuznajú, že sa tam deje genocída? Ďakujem. Pán generálny tajomník, aj keď dovolíte aj mne jednu otázku k tomu, čo povedal pán Galer. E, je celkom jasné, že prílev utečencov cez more je možný jedine vtedy, keď budeme mať vplyv na protiláhle pobrežie, aby e, obchodníci s ľuďmi e, vôbec nedostali tých ľudí na lode. To isté platí pre Líbiu a preto by som chcel e, mojou otázkou nadviazať. Čiže uh, E, keď tu je takáto situácia, že e, my e, vlastne robíme iba záchranné akcie z humanitárnych dôvodov a znamená to, že keď tam prídu veľké skupiny utečencov, tak musíme zasiahnuť, alebo to má dôsledky na hranice a z výšok Európy a Grécko sa nesmú stať nejakým táborom pre utečencov. To si myslím, že nie je európske riešenie. No a teda Nechceme teda naťahovať e, ostatné drôty a preto otázka je, že ako naozaj sa posunieme vpred. Vybudovanie e, hraničnej stráže v Líbie môže znamenať, že teda možno o 5 rokov to bude fungovať nevieme, respektíve keď vidíme, aké e, kroky tam podniká islamský štát, aké tam ide, ako tam funguje obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej, tak je to e, asi nedostatočné. Takže bol by som rád, keby som sa mohol dozvedieť, ako sa k tomu vyjadrovala rada, čo z toho vyplynulo, čo povedala pani Mogherini na margo toho, že aj Egypt e, sa musí zapojiť do týchto aktivít. Delegácia tohto výboru bola vo v Egypte, hovorila s prezidentom a boli tam určité výhrady, teda z dôvodu zvrchovanosti, ale tých 400 mŕtvych, e, ktorí teda e, tu mm, zahynuli pred e, nejakými dvomi týždňami, tí nešli z libyského prístavu, ale z egyptského prístavu. Takže treba tam naozaj viesť rozhovory a opakujem svoju prvú vetu. dôstojné, ľudsky dôstojné riešenie e, pre utečencov proti tým obchodníkom s ľuďmi. Ide naozaj len prostredníctvom spolupráce s krajinami na opačnom e, pobreží, takže e, chcel by som vedieť, ako sa k tomu stavia rada, ako to funguje s Tureckom, či sa nám to vôbec podarí s tou Líbiou, či tam je vôbec nejaká šanca. Ďakujem. A ešte sa hlási kolega Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem opýtať, či teda bola na úrovni rady diskusia o tom, čo by sa stalo v prípade, že utečenci by prichádzali z Líbie, kam pôjdu? Pôjdu do Talianska, do Grecka? Toto sú krajiny, ktoré už teraz sú naozaj e, pod obrovským tlakom na hrane a musíme riešiť túto e, výzvu v jej viacerých dimenziách. Ak utešenci opúšťajú Líbiu, tak nemôžu jednoducho prejsť len do Talianska a do Grécka. Musia mať možnosť ísť aj inám. A rokovalo sa so o tom na úrovni rady. Okay, thank you very much all for you. Ďakujem vám všetkým za váš záujem a za dôležité otázky. Začnem teda otázkou o liberalizácii víz a harmonograme. Viete, že tá rada to má na stole, aj Európsky parlament, budú tam, budú tam teda štyri prípady, Ukrajina, Gruzinsko, Kosovo a Turecko. E, zatiaľ nie sú stanovené žiadne fixné dátumy. Každá krajina bude posudzovaná podľa vlastných zásluh. Um, jediné fixné je tá dohoda s Tureckom, EU-Turecko, tam sa um, preberá tých 72 kritérií, to všetci poznáte. No a je tam stanovený dátum ako 1. júl, ktorý je uvedený v dohode. Samozrejme, v prípade, že všetkých tých 72 podmienok bude splnených. E, inak tam nie sú fixné dátumy, ale bude to približne v rovnakom období, takže neviem vám teraz dať nejaký presný dátum, ale bude to teda plus minus jún, júl, trošku neskôr. Zatiaľ rada nič fixne nestanovila. Bude rada JAI v júni. Uvidíme, či sa tomu budú venovať alebo nie. Ale tieto štyri sú teda na stole. A čo sa týka Libe, nevieme, teda uvidíme, aký bude presný e, dátum, kedy sa to dostane do výboru Libe. Sýria. Vaša otázka bola, či 1. august je da, realistický dátum politickej tranzície. Môžem sa vyjadriť len k tomu, čo bolo eh, vo Viedni naposledy na zasadnutí skupiny na podporu Sýriu e, uvedené, bol tam ako spolupredsa pán eh, Kerry a on má pocit, a my zdieľame tento pocit, že chceme, aby 1. august bol tým jasným cieľom, tým termínom, či je to realistické alebo nie, ťažko povedať. Vieme, o čom sa diskutuje, že tie diskusie v Ženeve veľmi nepokročili včera ráno. Pani Mogherini stretla sa s novým predsom SOK. Robíme teda všetko, čo sa len dá, ale vieme, že zatiaľ nie je žiadna dohoda o tom politickom prechode, takže 1. august ostáva ako jasný cieľ. Či je to realistické, Uvidíme, či sa to podarí dosiahnuť. Je to ťažké povedať. Otázka k tej mediálnej pozornosti. Áno, v minulosti FAC, teda Rada pre zahraničné veci, mala väčšiu mediálnu pozornosť. No, neviem, či to je práve nápomocné pri riešení kríz. No a čo sa týka výkonného partnerstva, určite e, sa spomínali vzťahy s Ruskom, Viacere z tých šiestich krajín partner sa to spomínali, no a je zaujímavé, že krajina ako Bielorusko jasne hovorí o tom, že na svoje prežitie potrebujú vzťah s Ruskom, teda potrebujú plyn, elektrinu eh, a granty. A zároveň sa cítia ako Európania. Čiže celým účelom východného partnerstva je, a vieme, že krajiny ako Arménsko a Bielorusko majú silné kontakty na Rusko, alebo zároveň chcú posilniť svoj vzťah s Európskou úniou a my stále hovoríme, včera sa to opäť spomínalo, že východné partnerstvo nie je nasmerované proti niekomu, proti Rusku, ale že chceme posilniť svoju spoluprácu s týmito krajinami, s týmito šiestimi. Viete, že tri z týchto krajín, Ukrajina, Gruzinsko a Moldavsko, podpísali asociačné dohody z EÚ a tri ostatné nepodpísali, ale Bielorusko, Arménsko a Azerbajdžan e, majú záujem o podpis dohody z EÚ v duchu revízie e, európskej politiky susedstva, čiže tam je veľká diferenciácia. Každý má svoje záujmy, každý chce spolupracovať s EÚ. Bielorusko, Arménsko a Azerbajdžan sú teda veľmi, e, majú veľký záujem o podpísanie dohody z EÚ, čiže bolo to v dobrom duchu Nebolo to nejaké zasadnutie proti Rusku. Minimálne dve či tri krajiny majú dôležité vzťahy s Ruskom, ale všetci chcú posilniť e, náš vzájomný vzťah v kontexte východného partnerstva. E, môže to byť výmenou najlepšia praxa alebo diskusiou o témach ako je terorizmus, globálna bezpečnosť. Majú bilaterálne vzťahy z EÚ a chcú a sú spokojní s týmto formátom 28 plus 6, čo je teda formát východného partnerstva. Otázka súvisiaca s NATO. Zaznelo to tu viackrát. Včera na schodzi, keď sme o tom hovorili, nehovorilo sa o vojenskej prítomnosti NATO, ale pred týždňom v piatok bolo zásadnutie ministrov zahraničných vecí NATO, čiže 22 členských štátov EÚ, ktorí sú členmi NATO a teda ďalší členovia NATO. A jedna konkrétna e, časť sa týkala práve e, vojenskej prítomnosti NATO. Išlo aj o posilnenie spolupráce medzi EÚ a NATO. A veľmi dobre viete, že v júni bude Európska rada a Varšavský summit v NATO v júli. Možno tam bude nejaké spoločné vyhlásenie medzi EU a NATO. Um, uvidíme, ako sa teda príjme, aké vyhlásenie. Je to vo fáze prípravy. potom pán poslanec hovoril o správe o operácii Sofia. Ehm, čo bolo veľmi kritické. Samozrejme, že sme to čítali, zobrali sme to na vedomie, poznáme tú kritiku. Zároveň ale chcem uvieť niekoľko čísiel. Viete, že táto operácia sa spustila po Európskej rade v marci, pár dní potom. A ako ste povedali, pán predseda, 1200 ľudí zahynulo na mori eh, v priebehu jedného víkendu to bolo považované samozrejme za nepriateľné, neakceptovateľné všetkými uh, hlavami štátov a vlád v EÚ a preto bola spustená táto operácia v boji uh, proti um, pašerákom ľudí. Uh, týka sa to medzerodných vod a tie čísla, Zatiaľ sú také, že viac než 80 pašerákov bolo zatknutých a viac než 100, možno 200 lodí bolo zničených, čo samozrejme nestačí, bude ich o mnoho viac, ale už aj to je určitý úspech. No ako viete, nie je to v tom kľúčovom mandáte operácie Sofia, ale vzhľadom na to, že je tu Európsky dohovor o e, námorných vodách, je tu mandát zachrániť ľudí, ktorí život je ohrozený na mori a teraz viac než 14 tisíc ľudí už bolo zachránených eh, pred smrťou v mori vďaka tejto operácii. Takže viac než 80 pašerákov bolo zatknutých, viac než 200 ľudí bolo zničených a 13 000, 14 tisíc, myslím, že 14 tisíc ľudí to bolo, teda 14 tisíc ľudí bolo zachránených. Čo považujeme za eh, úspech? Otázka je, koľko migrantov čakajú v táboroch v Líbii, a tie čísla sú rôzne. Ak si pozriete na čísla registrované UNHCR, je to niečo nejakých 10 tisíc, neviac, ale všetci vieme, že číslo je o mnoho vyššie než toto. Čísla sa odhadujú na nejakých 200 až 800 tisíc. Väčšina z nich nie sú migranti, sú to cudzinci, nie e, Líbičania, ale vieme, že počas času Kadáfiho mnohí ľudia prichádzali do Líbie za prácu, čiže väčšina týchto ľudí z tých 200 až 800 tisíc nie všetci chcú ísť do Európy. Oni si chcú jednoducho nájsť prácu, snáď v Libii, eh, v oblasti energetiky, ropných polia. Ťažko to teda odhadnúť. Ale vysoká predstaviteľka mala eh, diskusie aj z UNHCR, aj IOM a obe organizácie ešte v Libii dnes pracujú so s lokálnymi pracovníkmi a snažia sa diskutovať s týmito ľuďmi v táboroch, ktorí žijú naozaj v ťažkých podmienkach a najmä vďaka IOM sa teda im snažia pomôcť vrátiť e, do subsahárskej Afriky, odkiaľ pochádzajú. Čiže máme tam kontakty z UNHCR a IOM. Tie zelenecké fondy pre Afriku a migráciu, viete, že takýto fond bol vytvorený vo Valete na úrovni štátov a vlád, eh, pardon, šéfov štátov a vlád aby sa teda potláčali tie uh, hlavné príčiny migrácie, aby sa zlepšilo, zlepšil manažment hraníc. Uh, nie sú tam žiadne tajomstvá, je tam asi miliarda eur, 1,5 miliardy eur v tom fonde. Momentálne už asi 750 miliónov eur bolo nakontrahovaných na projekty v tejto oblasti, oblasti Valeta. Takže týka sa to subsaharskej Afriky, rohu, afrického rohu, na, no e, nie je v tom projekte nič, čo by nebolo otvorené. Rokujeme s tými krajinami, rokujeme o projektoch a financujeme ich z tohto fondu. My teda predkladáme také súbory rade, celé také spisy, ktoré teda pripraví e, ich strana, strana komisie, a tam sa teda s tou krajinou e, skúma, čo by mohli byť pozitívne, negatívne stimuly v prípade migrácie a tak ďalej. Toto nie je verejný dokument, tento spis a viem, že tam boli nejaké úniky. Vy ste spomínali ten Južný Sudán, tam niečo uniklo. E, ale chcel som povedať, že tieto spisy sú len na také zbieranie nápadov, ešte nič nebolo rozhodnuté. A je to na prípravu diskusie v rade to je účelom tohto spisu a čo sa týka Južného Súdánu a všetkých ďalších krajín je veľmi jasné, že zároveň chceme hovoriť o návrate a readmisii s týmito krajinami. Mnohé z nich podpísali dohodu z Kotonu, kde je článok 13, ktorý predpokladá návrat, musia teda akceptovať návrat svojich eh, eh, občanov ale my teda určite nezanedbávame e, dimenziu ľudských práv, čo je teda dôležitá súčasť e, týchto spisov. Pani Mogherini sa napríklad nedávno stretla s ministrom zahraničnej veci Sudánu, pánom Gandom, a opäť vyjadrila svoje obavy týkajúce sa situácie ľudských práv v tejto krajine, najmä v Darfure, ale aj inde. No a to, že tu sú nejaké obavy týkajúce sa ľudských práv v rámci tej krajiny, neznamená to, že sa nechceme s tou krajinou, eh, že nechceme s tou krajinou rokovať. Ale eh, teda aj v Sudane sú dôvody eh, migrácie a chceme teda so Sudanom rokovať napriek závažnej situácie ľudských práv. Moldavsko, položili ste mi otázku, pán poslanec o Moldavsku. Včera v priebehu rady sa mm, nediskutovala vnútorná situácia v Moldavsku, to nebolo cieľom diskusí, malo sa hovoriť o celom partnerstve, a teda všetkých týchto šiestich krajinách, ale samozrejme sme znepokojení. E, mm, bolo to na predchádzajúcom e, stretnutí s ministrom zahraničnej veci Moldavska, tam sa nadniesli dve veci, ktoré sú dôležité. Jednak o, tej asociačnej, o podpisu asociačnej dohody medzi Moldavskom a EÚ. Niekoľko osob zo Zadnestiarska žiadali moldavský pás, aby vlastne si vybudovali nejaký kontakt s EÚ. To je možno taká soft policy. A potom od podpisu komerčnej dohody s Moldavskom opäť eh, obchodníci z Zadnestiarska žiadajú, aby mohli využívať eh, túto liberalizáciu obchodnej výmeny, aby teda mohli cestovať do EÚ. To sa zdá byť e, e, dobrým e, krokom vo vývoji vzťahov medzi Moldavskom a EÚ. Ale určite nie je všetko až také jednoduché vo vzťahoch medzi teda Úniou a touto krajinou. Potom ste sa pýtali na dohodu s Tureckom a kom, súčasné komplikácie. Je jasné, že postoj Európy Rady a Európskeho parlamentu, ktorý v konečnom dôsledku rozhodnú, je taký, že máme na mysli teda liberalizáciu, ale sú tu, pred, e, teda sú tu predpokladané kritéria, ktoré treba splniť čo najrychlejšie, tie sa nezmenili, tie sa nebudú rušiť, čiže je tam tých 72 kritérií, tam patrí politická stabilita, e, určité teda e, ústavná, zmeny ústavné nebudú e, do toho spadať do kontroly týchto 72 kritérií, ale je tam boj proti terorizmu a tak ďalej, takže e, to, či pán Erdogan zmení ten zákon o terorizmu a tak ďalej, to je určite dôležité e, pri posudzovaní. Ale prezidentský režim, či neprezidentský, to nie je súčasťou kritérií, ktoré sa skúmajú pre, pre liberalizáciu víz rozhodnuté bolo, že chceme teda naďalej vyvíjať vysoký tlak e, na splnenie týchto 72 kritérií. Že potom tu máme Syriu a Irak k Syrii a Iraku. <clears throat> Nemôžem odpovedať na túto otázku, či tam... E, nemôžem odpovedať ale mali ste viacero otázok, pán poslanec. K, k sankciám sa neviem vyjadriť, ale k otázke e, riešenia globálnej krízy e, e, ruské kroky boli efektívne a vy všetci vieme, že globálna koalícia pokračuje vo svojich vojenských krokov. EÚ tam nie je. My nemáme európskych vojakov ale viete veľmi dobre, že práca e, napreduje, e, raka, masu, oni pripravujú e, kroky. Momentálne sú tieto oblasti v rukách ISISu. Je tu pokrok, možno pomalý, ale je jasné, že globálna koalícia nemá skutočné vojenské sily v teréne. Sú tam nejaké, ale E, e, tam americké síly, majú tam nejakých poradcov, trvá to teda dlhšie a Rusko teda Irán takisto. Čiže trvá to dlhšie. Čiže zaberajú čoraz väčšie územia táto globálna koalícia. Spomínali ste ďalšiu otázku k Sofii, že sú tam e, pašeráci ľudí, ktorí spolupracujú s mafiou. Áno, takáto situácia je. Tí, ktorí chcú e, sa dostanú na tie lode, ich situácia je hrozná, pretože veľmi často sú to pašeráci a mafia, ktorí ich tlačia, aby nastúpili na tie lode a potom žiadajú peniaze od ich rodín. Takže preto musíme pokračovať v boji proti pašerákom. Spomínali ste e, potom guvernéra Národnej rady v, Lídy, v Líbii. E, videli ste znovu vo Viedni. Minulý pondelok bolo stretnutie, kde sa diskutovalo o Líbii s, rôzly, s rôznymi ďalšími krajinami a mm, bola tu aj boli tu aj zastupcovia EÚ, USA a Ruska. Deklarácia alebo prehlásenie hovoria, ja citujem, poznám to na pamäť, my e, uznávame toto ako jedinú legitímnu vládu v Líbii. Čiže bolo to jasné prehlásenie a snemovňa zástupcov v Tobruku nehlasovala ešte my si myslíme, že pravdepodobne tam bude väčšina, ktorý, ktorá vyjadri podporu pre túto vládu národnej e, dohody, ale ešte e, nie je jasné, kedy sa príjme rozhodnutie. Vidíte, že je tu pán Agida Salé, pán predseda. E, my sme tam uvalili sankcie z tohto dôvodu. Práve mm, keď sa tieto, toto hlasovanie uskutoční, tak sa tie sankcie skončia. A po druhé, e, e, je tu skutočnosť, že generál Hafta, čo je veľmi dôležitá postava v Tobruku, mm, jasne povedal, že on neuznáva GNA. Takže sú tu diskusie, kontakty s Egyptom a Snažíme sa veci s Egyptom riešiť, ale myslíme si, či v EÚ, ale aj e, v širšom rozsahu, toto je jediná legitímna vláda v Libii. K otázke e, k Srbska tam neboli žiadne diskusie včera, momentálne teda nemáme žiadne ďalšie správy, ale ten proces sa naďalej vyvíja, napreduje. Je tu dialog, e, ktorý máme s vysokým zástupcom mm, Kosova, Belehrad a Priština. Tam to pokračuje. Dúfam, že rokovania sa otvoria už veľmi skoro, ale nediskutovali sme o tom. K Líbii e, mm, ako to urobiť, e, tie hliadky. Čiže je jasné, že sa to bude diať v medzinárodných vodách. Nemáme tu požiadavku, aby sme šli do libyských vôd. Sú tam len dve podmienky. Keď e, teda je tu rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN kapitola 7, vtedy budeme mať právo vstúpiť do libyských vôd. To sa nestalo, ale je pravdepodobnejšie, že táto libyská vláda nás pozve, aby sme vstúpili do ich teritoriálnych vôd. To sa ešte nestalo. E, premiér Saraš to nespomína vo svojom liste, hovorí o školení bezpečnostných síl a pohraničných hliadok, ale nespomína vstup do teritoriálnych vôd. Čiže my si myslíme, že nemáme právo, neboli sme ešte pozvaní, aby sme vstúpili na toto teritoriu. Je tam len školenie v medzinárodných vodách a cieľom je pr- pracovať s týmito pohraničnými hliadkami, aby sme pomohli týmto hliadkám v boji proti tým e, pašerákom migrantov. Ako ste povedali, je to práve obchod s migrantami, ktorý je riadený pašerákmi a mafiou. Tí ich tlačia z finančných dôvodov, aby nastupovali na lode. Je veľmi dôležité, aby líbyské vlády GNA a pohraničné hliadky uh, boli schopní zasiahnuť v rámci teritoriálnych vôd v prístavoch v Líbii a pomohli v boji proti týmto obchodníkom, preto ich v maximálnej miere podporujeme. Ako viete, e, máme tu fázu 2A, fáza 2B je vstup do teritoriálnych vôd A, fáza 3 e, sú prístavy, ale tam sme sa ešte nedostali. Potrebujeme formálnu požiadavku líbyských orgánov a to ešte sa nestalo. K Sýrii a Iraku, áno, plne si uvedomujeme, že je tu tento aspekt genocídy, ktorá tam prebieha. E, prečo e, ministri e, to nazývajú genocídou. Včera v FCA slovo genocída nebolo použité žiadnym ministrom, ale to neznamená, že to tak teda nie je. Musíte položiť túto otázku im. Otázka pána predsedu Broka. Áno, je jasné, čo sa deje v Turecku a diskutovali sme o tom viackrát e, v Rade pre zahraničné veci, ale aj v Európskej rade veľakrát, keď sme sú mali premiéra Ciprasa, ktorý hovorí, ako môžeme ochraniť naše hranice, keď Turecko nespolupracuje. Turecko a Lesbos, e, tam sú je možno pár kilometrov. Uh, ak tu nebude spolupráca medzi týmito dvomi krajinami, ako si povedali pán predseda, tak nič sa nezmení. Nie je tam možná ochrana. Je jasné, že e, z dôvodu dohody s Tureckom máme oveľa nižší počet migrantov, ktorí prichádzajú k nám, ale z dvoch dôvodov. Hlavný dôvod bol ten, lebo turecké orgány teraz spolupracujú a tiež, lebo migranti veľmi dobre vedia, že táto cesta už nie je taká otvorená ako predtým. To sú teda dva dôvody, prečo sa ten tok znížil. Ale, ako ste povedali, <clears throat> máme tu teraz spoluprácu z tureckej strany a spolupracujeme aj s Líbiou, aby sme mali rovnakú spoluprácu. Premiér Saraš eh, telefonicky teda sa zúčastnil e, e, stretnutia minulý pondelok e, a bola tu e, teda podporná skupina pre Líbiu, tam bol prítomný a chceme teda s ním spolupracom veľmi e, mu záleží na tejto spolupráci v oblasti migrácie, preto je tu táto podpora pohraničných hliadok. Sú to operácie CSDP, civilného charakteru. Oni teda nechcú mať žiadne iných zahraničných vojakov na svojom území. A s, mm, to by mohlo pomôcť v školení policie a taktiež v presadzovaní e, trestného práva v boji proti obchodníkom s ľuďmi. A posledná otázka sa týkala toho, kam pôjdu utečenci z Líbie. Uh, je jasné, že doteraz e, ľudia, ktorí prichádzali cez Stredomorie, viac men- väčšinou idú do Talianska, do Lampedúzy, Katania a iných oblastí a vieme veľmi dobre, že nechceme, aby Taliansko zostalo takým táborom pre utečencov. Musíme riešiť túto tému predtým, ako odídu z Líbie alebo diskutovať s Líbiou. Uh, s libyskou vládou a s pohraničnými hliadkami a rôznymi ďalšími orgánmi o prevencii. Celá táto práca e, má teda rôzne úrovne. E, spolupracujeme s Afrikou v širokej miere. Chceme sa vyhnúť tomu, aby títo ľudia prichádzali, teda odchádzali zo svojich krajín do, a prichádzali do Európy lebo ako ste povedali, pretože keď oni odpustia Lídiu, tak, Líbiu, tak prirodzene skončia v Taliansku a my veľmi dobre vieme, že Taliansko nemôže prijať celý tento tok. Ehm, počet migrantov, ktorí e, prechádzajú stredomorskou cestou, nie je e, vyššie ako predtým, skôr naopak, ale vieme veľmi dobre, že to by sa mohlo zmeniť zo dňa na deň a tomu chceme zabrať, preto je potrebná táto prevencia. Preto sa tak snažíme podporovať libyské orgány, spolupracovať s nimi a pohraničné hľadky sú toho súčasťou. Ďalšia súčasť sú diskusie Sofii včera na zabezpečenie toho, aby v budúcnosti e, aby sa teda e, dozorovala implementácia presadzovaní embarga voči Libii. Vieme veľmi dobre, že už sú tam v Libii e, ťažké zbranie, Samozrejme, potrebujeme mať plán, aby táto operácia Sofia zohrávala dôležitú úlohu v implementácii vo väčšej miere toto embargo na dovoz zbraní do Líbie. Myslím si, že som sa pokusil zodpovedať na všetky otázky k Egyptu, ešte k Egyptu. Sofia 2 a Egypt. Ehm, ehm, nemáme zatiaľ plán Musíme samozrejme diskutovať s egyptskou vládou, ale nemáme tu zatiaľ plán. Sme v kontakte ehm, s egyptskými orgánmi, ako viete, pán predseda. Niektoré e, lode odchádzajú z Egypta, nie z Líbie. Čiže my si myslíme, že oni majú prostriedky, aby s tým bojovali. Diskutovali sme o tom, ale nie je tu e, podľa mojich vedomostí, e, nie sú tu žiadne plány, ako tomu zabranie. Samozrejme, že ak e, ľudia prichádzajú z Egypta na lodiach, tak Sofia zasiahne, ale nie je tu teda plán preto, aby sme urobili niečo viac pre egyptské lode. Európske krajiny plánujú nejak zasiahnuť? Nie, nie v týchto diskusiách. Nebola tu takáto diskusia na takúto tam žiadne veto. Nevidím tam takúto možnosť. Ešte sa teda o takejto veci, otázke nediskutovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš čas. Okay. Äh, Čiže prejdeme k bodu číslo 11. Äh, pán Dekerchov äh, na názorov s Gilom D. Kerchovom koordinátorom na boj proti terorizmu. Myslím si, že tu pán Kerchov nie je. Myslím, že keď ste prediskutovali už tie vaše témy, tak potom môžeme začať tými menej dôležitými témami. Pán Nať, ďakujem pekne za to, že teda e, si vyriešite tieto bezpečnostné otázky. Teším sa, že tu môžeme mať dnes túto tému. E, minulý krát ste prišli v júni 2015, pred 11 mesiacmi, keď sme diskutovali o spolupráci s našimi susedskými krajinami z dôvodu diskusie, ktoré sa týkali eh, ministrov spravodlivosti, teda bolo to z tohto eh, júna 2015, hovorili o dialogu s Marokom, Tuniskom a, a teda tam bola predstava dialogu s Libanonom a s Tureckom napríklad. Eh, chceli by sme vedieť, aký je tam vývoj, Eh, z očividných dôvodov a myslím si, že je dôležité, aby aj boj proti terorizmu bol začlenený do spolupráce s týmito krajinami, aby sa to teda umožnilo. Chceli by sme vedieť, eh, akým spôsobom eh, sú pokryté zdroje, ako sú dané k dispozícii a akú úlohu tam zohráva úlohu pre prispenie k stabilite. 23. apríla bol, bol summit ministrov a tí sa roz, dohodli o posilnení informačnej architektúry v oblasti zaistenia bezpečnosti, bezpečnostných sektorov na boja proti terorizmu. Chceli by sme vedieť, aké diskusie prebiehali na túto tému, ako sa pripravujú ďalšie kroky na ministerskej úrovni 9. 10. júna 2016 na úrovni ministrov. Možno by ste nás mohli informovať aj o cestovnej mape. Neviem, či sa chcete k tomu alebo môžete vyjadriť takéto otvorenej diskusie, akým spôsobom táto spolupráca e, tajnej služby v e, tajných služieb EÚ funguje. Máme Europol, spolupráca v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. Toto by sa malo teda zrealizovať, akým spôsobom je potrebné, aby uh, tu bola skutočne povinná spolupráca medzi inštitúciami eh, v Európskej únie aj s tajnou službou, ako to docieliť prostredníctvom európskych inštitúcií. Tu máme mm, spoluprácu piatich členských krajín. To je klasická spolupráca so spriateľenými tajnými službami, takto sa to volá, teda bilaterálne. Možno by ste k tomu sa mohli vyjadriť. Či je tu proste nejaký koordinovaný prístup možný, ktorý zatiaľ ešte nemáme, ale potrebujeme, aby sme mali všetky informácie, aby sme ich mohli vyhodnotiť a použiť um, tu teda tie udalosti z Paríža a z Bruselu, akým spôsobom uh, to teda zrealizovať uh, teda ako túto spoluprácu rozšíriť na úrovni inštitúcií, pretože to zatiaľ nefunguje. Vždy je to rovnaké že tajné služby hovoria, že my sa o to podelíme jedine s tými, ktorým dôverujeme v spoločných oblastiach. E, v Rusku je teda došlo k pokusu, pokusu o teroristický útok a teda títo páchatelia boli zastrelení e, Títo, títo osoby boli trikrát odsúdené v mojej domovskej spolkovej krajine a teda spolupracujú, spolupracovali s Islamským štátom, ale francúzske orgány o tom nič nevedeli. Aj tu teda očividne nebolo, nezrealizovala sa tá potrebná výmena informácií medzi nemeckými a francúzskými orgánmi a vôbec nie na úrovni Europolu, čo teda by bolo uh, primerané, aby takíto ľudia nemohli cestovať eh, v Európskej únie, v Belgicku a vo Francúzsku a v mnohých ďalších eh, členských krajinách. Radi by sme teda vedeli aj teda niečo na túto tému, či sa o tom hovorilo na samite, či je tu možná nejaká dlhodobá povinná spolupráca a koordinácia, či je to možné. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za to, že ste ma pozvali a pokúsim sa byť čo najstručnejší, ale budem sa venovať rôznym témam, ktoré ste spomenuli a potom dúfam, budeme mať e, plodnú výmenu názorov. Stručne budem hovoriť o ohrozeniach a potom aj o reakciách, ktoré Rada, Európska rada, Komisia, SVČ vyvinuli v nedávnych mesiacoch a potom budem hovoriť aj o niekoľkých výzvach, s ktorými bojujeme. Čo sa týka ohrození, túto prácu vykonávam už 8 rokov a nikdy som nebol konfrontovaný s takým ohrozením, s takým akútnym a s takým e, rozmanitým typom ohrozenia. Teroristi, ktorí vyrastajú v domovských krajinách, sú inšpirovaní Al-Qaidou, Daešom, sociálnymi médiami a v, vo vezeniach sa môžu zradikalizovať, tak to je prvý, prvé také pozadie situácie, ktoré veľmi ťažko odhadnúť. Druhá vec, tzv. foreign fighters, zahraniční bojovníci, ich počet bol zredukovaný za ostatné týždne a mesiace vďaka opatreniam, podľa mňa, ktoré Európska únia a členské štáty doteraz prijali naozaj významne poklesol počet zahraničných bojovníkov, ktorí odchádzajú bojovať do Sýrie a Iraku zo zahraničia. A tretia téma je Daesh a Al-Qaida. Daesh je a zostáva organizáciou, ktorá naozaj je pôsobivá, čo sa týka financovania, komunikovania, počtu ľudí, ktorí bojujú za Daesh aj keď sa podarilo e, z časti zničiť niektoré štruktúry, pretože tu existujú e, útoky irackej armády, koalície, sú tu špeciálne jednotky, ktoré zasahovali a ďalšie opatrenia a to má tri dopady, čo sa týka konzekvencií. Plán Daešu urobiť viac útokov v zahraničí, najmä v Iraku, ako sme nedávno badali. Táto organizácia vždy úspešne propagovala svoju značku, nikdy nebola v defenzíve, vždy ukazovala, aké úspechy, preuka- preukazovala úspechy. Myslím, že toto sa už nedarí až tak ako predtým. Druhá vec, ktorá ešte sa e, nematerializovala v praxi, ale sa môže, je návrat bojovníkov vo väčších množstvách, než sme očakávali, stiahnutie sa bojovníkov. Sýria a Irak e, sa v Syrii, zo Syrie a Iraku sa stiahli do Líbie niektorí bojovníci a ich vedenie. Ľudia často zabúdajú na Al-Kaidu, pretože v poslednom čase o nich nebolo počuť. Džabata Lusra, sú ďalšie dva veľmi, veľmi dve nebezpečné odnože Al-Kaidy e, zdieľajú podobný cieľ, možno sa líšia taktikou od Daešu, ale cieľ je podobný. Tieto nebezpečné organizácie stále fungujú a sú aktívne. Takže toľko k ohrozeniam. Po e, útokoch v Paríži e, hlavy vláda štátov požiadali európske inštitúcie, aby sa zmobilizovali v troch smeroch – preventívnym, externým, externý smer, preventívny smer a priamy smer. Tieto smery sa tu už spomínali v predchádzajúcich e, debatách. Ponúkam vám teraz aktuálne informácie. Jadrom našej súčasnej práce je optimalizovanie rozličných platform, ktoré sme takto vytvorili a hlavne dátových platform, ktoré dáta, ktoré treba zdieľať. Rada od nás žiada, aby sme pravidelne informovali o spôsobe, akým členské štáty naplňajú databázy dátami a používajú ich. Europol je hlavným centrom pre zdieľanie informácií, ale k tomu sa vrátim. Schengenský informačný systém je ďalšou platformou, ktorá nadobudla dôležitosť pretože je to najdecentralizovanejší systém, ktorý, do ktorého sa dá dostať hneď už e, na hranici Eurodac je ďalší systém, vízový informačný systém je ďalší, ďalej máme projekt, ktorý prepája databázy DNA a otlačkov prstov a ďalších informácií a treba využiť aj databázu Interpol vo väčšej miere. Čo sa týka SIS, štáty významne zlepšili tento šengenský informačný systém SIS, v článok 36.3, ktorý sa nazýva alert alebo vyššia výstraha, sa využil a to je vynikajúce. Ak chceme odhaliť ľudí, ktorí cestujú v rámci šengenského priestoru, využívajúc voľný pohyb osôb alebo prekračujú e, hranice, máme tento systém alertu výstrahy, ktorý podľa predmetného článku spomenutého sa dá aktivovať. Súčasné holandské predsedníctvo Rady EÚ pripravuje komplexný akčný plán, v ktorom sa vysporiadame s technickými, legálnymi a kultúrnymi prekážkami pre zdieľanie, ktoré ešte stále existujú a neskôr len k tomu, ak budete chcieť, poviem viac. Toto sa deje medzi orgány, orgánmi presadzujúcimi právo v praxi a ďalšími hráčmi. Máme tu aj ďalšie iniciatívy, bezpečnostné služby. Máme tu skupinu, ktorá bola vytvorená už po, uh, eh, 9, je po 11. septembri 2001. V Hágu sa takisto ustanovila platforma informačných technológií a platforma, kde pracujú ľudia štrukturovaným spôsobom. Ale výzvou bude vytvoriť most, premostiť CTG platformu a ECDC Europolu platformu, aby sme mohli zdieľať všetky informácie aj z pravodajského charakteru, aj z, e, tie, ktoré pochádzajú od orgánov presadzujúcich právo v praxi. Je to intenzívna diskusia, ktorá prebieha o týchto témach. Ďalšia vec, hranice. Ak chceme sa vyhnúť toxickému prepojeniu medzi migráciou a terorizmom, musíme efektívnejšie spravovať hranice, identifikovať ľudí na vstupe a pomôcť krajinám, ktoré sú na frontovej, tak povedia z línii Grécko, Taliansko, pomôcť im informačnými systémami, s zhromažďovaním otlačkov prstov do databáz. Všetko toto s podporou Frontexu a Europolu. Europol robí teraz nábor v členských štátoch medzi policajtmi, ktorí budú pracovať v hotspotoch e, ako druhotní inšpektori. Takže dúfame, že táto iniciatíva sa vyvinie do dobrých smerov. Boj proti financovaniu terorizmu, to je takisto téma, ktorá má veľkú závažnosť, pretože naozaj akčný plán, ktorá, ktorý komisia pretvára do rozličných návrhov zákonov, naozaj je pôsobivý, takže sa očakáva, že zabezpečíme, aby ľudia boli usvedčení z trestných činov. Najprv musíme však definovať tento jav veľmi dobre a prijať smernicu, ktorá definuje formy terorizmu. Vrátanie bojova- zahraničných bojovníkov, foreign fighters a všetkých javov a aspektov. Diskutujeme o tom s našimi priateľmi v USA, pretože niekedy jediný dôkaz, ktorý máme, že niekto bojoval pre Daesh, pre Jabata Musra, je digitálny dôkaz. Tieto digitálne dôkazy sú uložené v Kalifornii. A musíme použiť oficiálnu žiadosť. Niekedy to trvá rok, kým nám odpovedia, pretože sa to ešte nezintenzívnilo a e, nezefektívnilo takéto žiadanky a odpovede. V nových kontextoch je veľmi dôležité pre policiu a bezpečnostné služby, aby používali šifrované správy. Riaditeľ FBI hovoril o tom s predstaviteľmi Apple, aká výzva je pre policiu a bezpečnostné služby sa nabúrať niekomu do WhatsApp konverzácie alebo do Skypeu, pretože sú zašifrované tieto konverzácie. Takže toľko z tých pôsobivých plánov. Ďalšia obrovská téma, na ktorú sa v súčasnosti sústreďujeme, sú štyri aspekty. Internet, ako môžeme odstrániť z internetu istý obsah. Vieme, že Europol má internetovú jednotku, ktorá je dosť efektívna, naozaj zasiah, zasahuje v 80%, má úspešnosť. Ďalej tu máme odborníkov, ktorí radia členským štátom na to, na tom, ako komunikovať e, protiofenzívou, ako používať narratíva a e, príbehy, ktoré sú pr- protirečivé tomu, čo, aká je propaganda. Pán komisár Avramopulo sa venuje tomuto s viacerými aktérmi. Druhá dimenzia rovnako relevantná pre všetky štáty. A naozaj nás zaujíma, aby sme uľahčili dáta, plynutie dát. Ide tu o školenie tých, ktorí majú detegovať e, včasné znaky radikalizácie. Čím skôr odhalíme, že sa niekto môže radikalizovať, tým, tým lepšie sa dá zasiahnuť a dlhodobo pracovať a reagovať. E, čo sa týka radikalizácie, máme tu na to už sieť, efektívnu sieť a vidím čoraz viac krajín, ktoré sa zapájajú do tejto siete, ktorá má odhaliť radikalizáciu včas. Tretí aspekt, kde treba urobiť viac, a ja to stále hovorím, už dlho rehabilitačné programy v Európe, ale aj v Tunisku, v Maroku, do menšej miere možno aj v Alžírsku. Všetky krajiny, kde je vysoké percento e, tzv. foreign fighters, zahraničných bojovníkov, tam sa predsa vrátia stovky a dokonca do Tuniska tisícky zahraničných bojovníkov potrebujú rehabilitačné programy. Všetci takto navrátení bojovníci sa určite nedajú zapísať do programov, ale je dôležité mať k dispozícii takýto zmysluplný rehabilitačný program program. Viem, že francúzska vláda rozhodla špecifický program vyvinúť sama a myslím, že sa jej to veľmi darí. A napokon ten tzv. meký soft prístup, to, čo robíme, by sme nemali vnímať iba ako zastavovanie násilia, kontraofenzívu proti násiliu, ale mali by sme sa sústredovať aj na vzdelávanie, na školstvo, politiku mladých, na šport a kultúru. Viem, ako pani vysoká predstaviteľka Mogherini sa zaujíma o kultúrnu diplomáciu, ako sa ju snaží presadiť a ja sa tiež snažím robiť niečo ako pán prezident Obama, prepojiť milióny mladých Američanov, tínejdžerov na sieťach, aby pozerali isté programy, aby bola diaspora mobilizovaná, aby boli ovplyvňovaní aj niečím iným ako propagandou z negatívnych zdrojov. Tento výbor v Európskom parlamente je takisto jedným z externých hráčov. Po parížských útokoch možno sa pamätáte, že minister zahraničných vecí nás požiadal, aby sme sa sústredili na Turecko a západné, e, krajiny Západného Balkánu. To sme urobili a zaangažovali sme partnerstva, ktoré sú venované boju proti terorizmu a ktoré sa zapájajú do politického dialogu v oblasti boja proti terorizmu. Tieto partnerstva sa tešia vynikajúcej spolupráci s komisiou, s SVČ, aj my. Nedávno komisia nazvala nás bezpečnostnou úniou, bezpečnou úniou a chce, aby sme urobili ešte viac, aby sme zabezpečili bezpečie v únii, vrátanie takýchto partnerstiev. Chceli by sme predložiť zmysluplný balíček pre Tunisko, Jordánsko a Libanon. Tunisku sa nám niečo podarilo a chceli by sme replikovať tento úspech. Naozaj to bolo zaujímavé cvičenie, je to dobre vypracované. V teréne možno nie až tak, ale naozaj sme dobre identifikovali niekoľko cieľov. Nechceli sme len tak psypať peniaze bez rozmyslu, ale tieto ciele, ktoré sme identifikovali, je byť súčasťou spoločného prístupu v zmysle, že krajina sama bude robustnejšia, odolnejšia voči terorizmu táto krajina si vytvorí komplexnú stratégiu boja proti terorizmu. Príliš často sa totiž stáva, že tieto krajiny majú iba represívne zložky, iba e, represáliami bojujú proti terorizmu, bezpečnostné zložky sa zapájajú, ale my chceme komplexný obraz, aby sa bojovalo proti terorizmu na širšom poli. Pri, pri, premiér Tuniska požiadal o bezpečnostného poradcu. SVČ je pripravený vyslať 6 odborníkov, ktorí by mohli eh, zmobilizovať ministerstvo vzdelávania sociálnych záležitostí, justíciu a nie len silové zložky. Nesústredovať sa len na ministerstvo vnútra alebo bezpečnostné zložky alebo policiu. Toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že treba investovať do prevencie. Toto je hlavný apel OSN. Každý členský štát, ktorý je členom OSN, musí vytvoriť akčný plán na zabranenie násilnému extrémizmu s podskratkou PV, je to známe, a takisto sa zamerať aj na ženy a deti, nielen na mužov. Prístup v oblasti justície, tam treba podporiť justičné kapacity. Tam treba veľa školenia, veľa podpory pre ľudí, ktorí pracujú v justícii. Ďalej téma hranice. V Tunisku naši americkí priatelia a nemeckí priatelia pomáhajú zabezpečovať hranicu s Líbiou, ale tam treba urobiť ešte viac na tomto fronte, aj my. Toto bola súčasť tzv. Eh, viac politickej dohody. Pokúšali sme sa Eh, zosumarizovať všetky finančné programy. Spomenuli ste FBI, nie FBI, ale peniaze na rozvoj. Všetko, čo je možné zmobilizovať na podporu cieľov, na ktorých sme sa dohodli s Tunisanmi, Jordancami a s Libanoncami. Sústredujeme sa, ako som už spomenul, na boj proti nasilnému extrémizmu, hranice, dokumenty a ešte leteckú bezpečnosť. Ešte nevieme, čo sa stalo s tým lietadlom, ktoré e, havarovalo blízko pri Egypte. Ešte je priskoro robiť nejaké závery, ale je to e, naozaj veľká obava, čo sa deje nad Stredozemným morom, zabezpečiť letiska, zvýšiť bezpečnosť leteckej prepravy. Máme na to špeciálny program. E, poviem vám nejaké príklady. Máme 23 miliónov eur v Tunisku na reformu sektor bezpečnosti, z časti na hranici, z časti e, novo nastavíme bez, bezpečnostné zložky a služby, máme biometrické plány a aspekty v rámci tohto programu. Je to ministerstvo vzdelávania, ministerstvo pre mladých, e, ktoré sa zapájajú do týchto záležitostí. Irak. Máme tam malý program, 3,2 milióna bezpečnostné poradenstvo, ale vytvorili sme architektúru pre zhromažďovanie spravodajských informácií. V Jordánsku sme odštartovali najväčší program prevencie 10 miliónov eur. Je to z časti určené na občianskú spoločnosť a potom v Zárke na severe Jordánska Afrika, kde vieme, že sú skupinky, ktoré sa budú radikalizovať, tam sa zameriavame strategickejším prístupom. Ďalej sme zaangažovali Britskú radu, Britské ministerstvo vnútra do zaujímavých programov v Maroku, Tunise a Libanonu. Tam posilňujeme odolnosť komunít proti extrémistom. Toľko ako príklad programov. Ďalšia vlna partnerstiev e, je s Alžírskom, s Egyptom. Mali sme už stretnutia, ale jedného dňa, povedal Ellen Hua, že jedného dňa Líbia bude na vrchole, na, na začiatku zoznamu vláda národnej jednoty musí vybudovať e, kapacity aj v oblasti, ktorými sa zaoberáme. je nám ľúto, že Západný Balkán teraz slovinský minister zahraničných vecí zhromaždil všetkých, ale my sa v súčasnosti zameriavame na iné, iné témy viac. Ministri zahraničných vecí sa pokúšia, pokúšajú zintenzívniť politický dialog s Tureckom, diplomatický dialog 8. jún je termín, kedy sa bude konať intenzívny dialog s Tureckom o mnohých aspektoch Dramatické udalosti v Belgicku nedávno ukázali, že treba zlepšiť kanály, komunikačné kanály, napríklad aj medzi Tureckom a našimi agentúrami. Takže keď niekoho pošlú späť do Európy, tak my máme o tom informáciu, vieme, vieme o tom. Pred dvoma týždňami som bol v Arabských Emirátoch a v Katare aj pôjdem do Saudskej Arábie, čiže krajiny Perského zálivu, tam treba tiež urobiť oveľa viac. Musíme podporiť naše silné posolstvo, ktoré tam musí rezonovať, že nám záleží aj na Saudskej Arabii, aj na Iráne, pretože Irančania, Peržania, sa takisto majú zapájať do zlepšenia bezpečnosti v regióne, takže musíme nastaviť architektúru bezpečnosti, tak, zahrňajúc ich. Rusko. Začali sme s dialogom s Ruskom a v istej fáze sa mienime obratiť aj na Irán. Vysoká predstaviteľka sa rozhodla rozmiestniť ataše, mnohých ataše, ktorí budú zodpovední za boj proti terorizmu v rôznych delegáciách na svete. V našich delegáciách sú ľudia, ktorých môžeme zobudiť skoro ráno a okamžite sa prepoja so svojimi náprotivkami. Majú relevantné projekty, na ktorých pracujú, takže to je tiež zaujímavá vec. A ešte niečo, čoho by som rád videl viac. A to je viac zaangažovania sa nástrojov ako Europol, Eurojust, CEPOL, teda justičné nástroje, ktoré by mali viac bojovať proti radikalizácii. Viac sme sa predtým sústredovali na budovanie internej, vnútrounínej bezpečnosti, ale máme tu aj agentúry, ako tie, ktoré som vymenoval, ktoré by sa mali po, posunúť na vyšší stupeň zrelosti a majú vynikajúce nástroje. Môžeme Europol, platformu Europolu podporovať, že viac takisto rozmer e, justície, CEPOL, Eurojust. Pre CEPOL napríklad máme špecifický program na školenie, buď v Európe, alebo v tých konkrétnych krajinách, kde treba, ľudí, ktorí budú bojovať proti terorizmu a všimol som si, že na mojich stretnutiach som vzbudil mnoho záujmu zo strany rozličných krajín. Samozrejme podporujeme bilaterálne fóra a viazlaterálne fóra. Nepôjdem teraz do podrobnosti ITLC koalícia napríklad. Včera závery Zdôraznili, že sa musíme ešte viac zaangažovať do rozličných pracovných skupín, skupina pre zahraničných bojovníkov, skupinu pre iné podávanie propagandy alebo kontrapropagandu a podobné záležitosti. Sme členmi tzv. GCTF, čo je jednotka pre boj proti globálnemu terorizmu. Je to isté fórum, a tam je jedna z pracovných skupín, zásadne v Džibuti na budúci týždeň. Bude tam schôdzka všetkých krajín Afrického rohu, kde bude pre- prezentovaná zaujímavá iniciatíva. GCT má niekoľko jednotiek, napríklad na Malte, na, potom G-Surf, to je pa- verejno-súkromné partnerstvo. Všade financujeme takéto zaujímavé iniciatívy, aby sme dosiahli maximum. OSN Generálny tajomník OSN chce vidieť akčný plán, ktorý má byť prijatý v júni a podporujeme jeho úsilia. Pokúšame sa e, informačne prispieť k tomuto akčnému plánu. Takže teraz Káhira, Brusel, pracovné programy, ktoré majú e, ľudí v tejto téme zblížiť. A moja posledná téma je partnerstvo z USA. Nikdy som počas 20 dvoch rokov, kedy pracujem v oblasti bezpečnosti, nevidel užšiu spoluprácu, ako je tomu dnes. Povedal by som, že to, čo sa odhalilo v práci novinárov, ktorí odhalili nekalé skutočnosti, to sa odráža v práci orgánov pre presadzovanie práva v praxi, napríklad Privacy Shield alebo pán prezident Obama, jeho iniciatívy, ktorý, ktoré naozaj zintenzívnili to, na čom už začal pracovať pán Bush predtým. Máme tu programy, e, ktoré sa týkajú víz. Tretina členských štátov EÚ sa môže dostať do EÚ bez víz. A USA to trošku znepokojuje, keď vidia, ako sa Európa radikalizuje. USA sa chcú zaangažovať viac do, do pomoci a, nám, aby v konečnom dôsledku ne, dostávali sa radikálni extrémisti k ním. Europol si žela, aby ECDC bolo ešte efektívnejšie. ECTC e má vyvinúť ďalšie kontakty s NCDC, NCTC a ďalšie zložky sa majú prepojiť na takéto platforme. Samozrejme, z času na čas sú určite odlišné názory, diskusia na základe nejakých digitálnych dôkazov, snažíme sa nájsť riešenie. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na návrh legislatívy, ktorú minulý rok e, prijal Senát. A ak sa to e, príjme, tak e, to bude spôsobať určité obavy. Je to Justice Against Sponsors of Terrorism, No a musíme to teda pozorne monitorovať. Na, no na záver telegraficky spomeniem niekoľko víziev, kde by som ja chcel toho urobiť viac, ako to zvládať. Ako som povedal, vzhľadom na degradáciu Dášu v Sýrii, viacerí tí zahraniční bojovníci sa vracajú do Tuniska, do Francúzska, do Egyptu, do Belgicka. A preto bude potrebná ešte väčšia spolupráca v Stredomorí, pokiaľ ide o vzdelanie informácií. Jeden z problémov, ktoré máme v Európe, je, že legislatíva, ktorá vytvorila Europol Eurojust, je tak náročná, pokiaľ ide o ochranu súkromia a ochranu osobných údajov. Úroveň je taká vysoká, že Europol prakticky si nemôže vymieňať údaj s týmito krajinami, pretože neponúkajú rovnakú úroveň ochrany údajov. Takže Musíme byť eh, veľmi kreatívni v myslení, musíme eh, sa vysporiadať s tohto výzvou. Potom migrácia, terorizmus, toxické prepojenie, to som už spomínal, musíme robiť viac, čo sa týka ochrany hraníc, falošných dokumentov, príliš veľa írskych, e, eh, sírskych, irackých, líbyských pasov bolo ukradnutých. No a vývoja bezpečnosť, to ostáva kľúčovou otázkou nedávne prieskumy o e, stimuloch radikalizácie v arabskom svete. E, to bol prístup k pracovným miestam, právny štát, e, demokracia, to sú kritické faktory. Čiže e, čím lepšie môžeme takúto rozvojovú bezpečnosť integrovať, tým lepšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Mám dve, tri krátke otázky Jedna sa týka výmeny informácií. Vieme, že je dôležité mať maximum možných informácií a samozrejme na úrovni EÚ eh, e eh, viem, že k tomu dochádza, ale kvantita eh, tých informácií nemusí byť relevantná. Je dôležité vedieť, ktoré z tých informácií sú naozaj e, relevantné. Treba teda možno mať nejaké spoločné vnímanie, spoločné čítanie, aby sa našli tie relevantné informácie. No a druhá otázka sa týka partnerstva s krajinami Perského e, zálivu GCSE určite teda v oblasti e, spravodajských informácií, ale najmä v oblasti deradikalizácie. Eh, tam sa mm, majú vytvárať tie centrá eh, proti radikalizácii alebo deradikalizácie, či už to eh, sa týka Emirátov, Katarov a tak ďalej. Čiže predpokladáte nejaké výmeny aj tu, pretože oni už teda tiež majú schopnosť efektívne u seba zasiahnuť v, teda v týchto islamských územiach. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán koordinátor. Ja vám chcem zablahoželať a chcem vás povzbudiť vo vašich aktivitách v takomto náročnom čase. Viackrát sme sa už stretli. Ja viem, že e, vnímate nielen tie ťažkosti, ale aj tú e, orientáciu veľmi jasne. Mám tu dve témy. Poprvé, hovorili ste na úvod, že si prajete rozvíjať veľmi intenzívne preventívnu politiku vo veci boja proti e, internetovým e, sieťam, ktoré na, robia nábor týchto ľudí v Európe, ale nie len v Európe, ale aj v arabských krajinách. A otázka, ktorú by som chcel položiť, je, že aké partnerstvá chcete rozvíjať s ďalšími krajinami, teda okrem EÚ, napríklad s krajinami Severnej Ameriky, lebo vieme, že mnoho z týchto stránok eh, je hostovaných práve v týchto krajinách. No a ako pripomenula pani Alio Mari, no vieme, že táto radikalizácia je v arabských krajinách ako aj v európskych krajinách. Je tu v tej vašej politike nejaké, sú tu nejaké partnerstva plánované medzi kultúrnymi centrami a islamskými kultúrnymi centrami, aby sme v Európe tak povediac, obnovili naše spoložitie cez reaktiváciu nového interreligiózneho dialógu. Plánujete nejaké partnerstva aj s organizáciami ako je e, Lisexko, Lalexko, Islamská organizácia kultúry, Arabská organizácia pre vzdelávania vedu. Čiže toto sú tiež organizácie, ktoré majú spoločný záujem s kultúrnymi centrami v Európe. tak ako sa rozvinuli v oslimských krajinách v Magrebu, Mašreke, Mašreku alebo v, perských, eh, teda v krajinách Perského zálivu, ako povedala pani ministerka Alio Mari. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Barňo, pán Belder, nech sa páči. Ďakujem eh, pekne. Pán predseda, ja som veľmi pozorne počúval, čo hovoril pán van Kerkhofe No, boli to veľmi rozsiahlé eh, pripomienky a určite teda máte obrovské množstvo skúseností eh, s bojom proti terorizmu. Nespomínal sa Izrael. A židovský štát má dosť dlhú históriu v tejto oblasti. Viete určite, že Spoločné úsilie s Jordánskom je v tejto časti sveta veľmi dôležité. Takže by som sa chcela opýtať, akú úlohu zohráva Izrael v boji proti terorizmu. Nedávne eh, revizie v spravodajských, eh, teda v v spravodajských záznamoch izraelských e, tajných služieb hovorili o jadrovej hrozbe. Hovorilo sa o zbraniach hromadného ničenia, o použití chemických zbraní v Sýrii a v Iraku. Vidíme, že to degeneruje na určitú chemickú vojnu. A rôzne strany sa snažia pomocou chemických zbraní kvázi uzavrieť niektoré územia, Čiže sú to určite biologické, jadrové a chemické zbranie hromadného ničenia, ktoré sa tu objavujú na obzore. Ďakujem, pán Alsevičite. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán koordinátor, chcel by som sa poďakovať za vašu prezentáciu. Bola veľmi informatívna, zaujímavá. Predstavila nám mm, usmenia budúcej aktivity a ja by som teda privítal nielen koordináciu, ale viac aj spoločného konania zo strany EÚ. Potrebujeme nielen koordináciu, ale aj mm, skutočne dynamické spoločné aktivity. K tým otázkam rád by som si vypočul, ako hodnotíte aktivity EÚ v prevencii prania špinavých peňazí. Myslím, že EÚ, hlavne niektoré členské štáty, akceptujú príliš ochotne špinavé peniaze z susedných krajín. Ak e, sú dôkazy politickej korupcie, ak sa peniaze ukradnú a nejaká e, súvisiaca osoba je v EÚ, ničí to aj jednotu EÚ, je to korupcia, neviem to inak nazvať, a vytvára to obrovské finančné toky, ktoré sa dajú použiť kdekoľvek, dajú sa kdekoľvek investovať, takže ja by som si rád vypočul, ako to vnímate vy. Ďalší prípad, spomínali ste spoluprácu s Ruskom. A ako vieme, Čečensko a jeho vodca Kadyrov majú asi 30 tisíc veľmi dobre pripravených e, vojakov na akúkoľvek e, činnosť, na akékoľvek nasadenie. Takže to je e, divoké, veľmi dobre zorganizované zoskupenie ľudí, ktorí sú pripravení ísť kamkoľvek na svete a konať čečenskí bojovníci, ktorí sa voľne pohybujú cez hranicu Južného Kaukasu, môžu ísť do Sýrie, môžu obchodovať so zbraniami, môžu sa podielať na vojenských aktivitách a ja by som si teda vypočul rád niečo o vašich výsledkoch spolupráce v tejto oblasti, pretože toto je skutočná teroristická hrozba pre Európu a iné časti sveta a preto by som si rád vypočul, čo sa robí v tejto oblasti. Nemôžeme E, oči zatvárať pred týmto javom. Ďakujem. Pani Lohbiller. Ďakujem, pán predseda, a aj vám, pán Dekekov, ďakujem za veľmi podrobnú prezentáciu vašej práce v oblasti boja proti terorizmu. Ja mám konkrétnu otázku, rada by som si vypočula vaše posledne. Hovorili ste o tých zahraničných bojovníkoch, že ten počet klesá, ale že ich je ešte stále veľmi veľa a e, ešte dochádza k takým incidentom, že sa cieľene zabijajú títo zahraniční bojovníci ozbrojenými drónmi. Teraz je tam prípad dvoch Britov, ktorí sa pripojili k islamskému štátu, bojovali za islamský štát, pán Riad Khan a Ruhul Amin. A oni potom boli cieľne zabití britským bojovým dronom. Ako hodnotíte túto vec? Myslím, že je tam súdny proces v Británii, ale ako to hodnotíte vôbec teda to nasadenie ozbrojených dronov v tomto boji proti, proti terorizmu? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Káver. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Dekerchofe. Už len o pár týždňov naša krajina rozhodne o tom, či ostaneme člen, členmi EÚ eh, a je tam obrovská kampaň vyvolávajúca strach zo strany tých, ktorí teda chcú zostať v EÚ, že bude ohrozená naša bezpečnosť, ak by sme odišli. Ja to považujem za teda veľmi nečestné vzhľadom na to, že kvalifikovaný názor je taký, že sa ne zhorší naša bezpečnosť. Ak opustíme EÚ, dokonca sa môže naša bezpečnostná situácia zlepšiť. E, Spojené kráľovstvo je svetovou veľmocou v zbere a spracovaní spravodajských informácií. My sa, a mnohé krajiny sa spoliehajú aj na spravodajské informácie, ktoré my zbierame. A sme členmi príslušných organizácií. Viete teda potvrdiť, že budete v prípade Brexitu spolupracovať bilaterálne s britskými orgánmi, tak ako e, to robíte s ďalšími nezávislými krajinami na svete. A mohli by ste uviezť nejaké e, podrobnosti ohľadne centralizácie, zberu spravodajských informácií v tejto e, stratégii EÚ boji, boja proti terorizmu. Ďakujem, pán Carver. A pán Antonio Pancéry má slovo. Ďakujem pekne. Mám dve krátke otázky. Pán Dekerkov, dali ste nám veľmi dobrý náhľad do tejto oblasti, ale je tu ešte ďalšia krajina, o ktorej nedávno vyšla v New York Times správa. Bol to určitý Mm, výskum e, Kosova. Kosovo je určitou čiernou dierou v Európe, na Balkáne. A momentálne je to akési náborové centrum ISIS, ktoré tam vzniká. A otázka je teda, či sa monitoruje táto krajina a ak áno, e, z čoho ten monitoring pozostáva. Druhá otázka. Pred pár dňami bol zabitý uh, taliban, vládca Talibanu Monsur. Viete uh, sa k tomu vyjadriť, uh, dať nejaké politické hodnotenie celej tejto veci? Taliban mali skôr takú lokálnu funkciu, nie medzinárodnú, ale riziko je tu zjavné. že tu môže dôjsť k určitej infiltrácii v Afganistane a nielen lokálne v Afganistane to bude mať dopad, ale aj v celej Európe. Ďakujem pekne. Pán Nart. Ďakujem, mám niekoľko otázok. Poprvé, indoktrinácia, indoktrinácia v Európe a extrémistický islamizmus. Ako viete, sú tu mešity a madrasové školy v Európe, ktoré vedú ľudia s veľmi malým e, zaškolením a fungujú mimo poznania a akceptovania tradic- tra- tradičnej islamskej tradície. A ešte k, k takému komplikovanému priateľu, priateľovi Saudskej Arabii a tamojšej indoktrinácii, teda ako oni sú vahabizmus a ex extrémny hazavizmus rozšíriť. Saudská Arábia je spojencom a priateľom, ale dochádza k e, radikálnej indoktrinácii v tejto krajine a ľudia, ktorí to sledujú, vedia, že je to určitý rozpor, keď vidia, akí skorupovaní sú vodcovia tejto krajiny. Krajiny, ktorá e, vysiela tú nejakú záchrannú misiu cez radikálny salafizmus a salafisti teda robia tú indoktrináciu aby konfrontovali tých, ktorí vedú krajinu, teda sádsko-arabskú oligarchiu. A vieme samozrejme, že v iných krajinách, v Británii, v Španielsku, máme tzv. obandizmus, čo je tiež svojho druhu extrémizmus v niektorých národných skupinách. Je to teda extrémizmus, ktorý je zameraný proti organizáciám, ktoré sú plne mimo kontroly. A vieme, že e, ten princíp, na ktorom stavia extrémizmus a terorizmus je, že chcú zautočiť na naše e, spoločnosti, či už teroristickými útokmi, tým, že zabijú ľudí, alebo aj e, symbolicky, pretože tu vzniká situácia, ktorá má ďaleko siahle účinky a akýkoľvek útok, a hovorím teda o útoku v Madride, kde bolo zabitých viac než 100 ľudí, e, takýto útok je úspešný, ak je úspešný, tak môže zmeniť inštitúcie a naše správanie. A hlavným cieľom je práve ten symbolický cieľ, A má to určite symbolické dôsledky. A niekedy môžete zautočiť eh, kladivom alebo kalašnikovom. Ak ste v Španielsku, ak máte polovnickú licenciu, tak si môžete zaobstarať zbraň alebo aj kalašnikov a môžete použiť eh, to ako mm, gulomet. A takto dokážete spáchať dosť vážne útoky. Ak by niekto prišiel na plas Luxemburg s kladivom, tak rozbije tu okná a behne sem s Kalašníkovom a bude tu mať veľkú žatvu poslancov, ak to tak môžem povedať, ale to, to je ich cieľom. My sme tu vybudovali nádherné dvere na budove, ktoré monitorujú zamestnanci, ale môžete akýmkoľvek iným spôsobom sa dostať do budovy, ako som tu práve povedal. Ja nie som hysterický, ja som z Baskická, mňa ohrozuje, ohrozovala ETA, a teda ja som zvyknutý na tú situáciu, ktorú tu momentálne zažívame, ale považujem to za trošku škandalózne, že tak povediac, sme úplne slepí voči tomu hlavnému cieľu teroristov, ktorým je táto budova, ktorá má obrovský symbolický význam. No a potom ešte Líbia. A tie Líbia má úplne fantasmagorickú vládu, ktorá neuzavaná ani v Líbii, e, ale najdôležitejšie je, aby vláda bola uznaná. Táto e, krajina teda skupuje militantné skupiny, sú tam rôzne takéto e, militantné skupiny, na, napríklad na východe krajiny a vôbec e, teda ich neuznávajú tí, na tej východnej strane. Potom je tam vláda v Tobruku a ja teda myslím o na al a na juhu sú ďalšie dve militantné skupiny južná, východná, ktorá, ktoré neuznávajú vládu, potom Tuaregovia, Zinta. Naozaj si myslíte, že je možné vytvoriť efektívny boj proti terorizmu v Líbii, keď všetko, čo sme tam vyrobili, je akýkoľvek, je, je teda nejaký kvázi prízrak vlády. vlastnú vládu si ne, teda ne, neuznávajú, tam proste to je úplne, úplne fantasmagorické, ako teda riešiť túto situáciu. No a potom Inslavský štát v Sýr, tam Dana a má teda etablované pozície v Sýrii, v Iraku už niekoľko rokov. Majú tam logistické zázemie v Iraku a v Sýrii len preto, že hranice sú veľmi priepustné, ak hovoríme o hraniciach Syria, Turecko a Irak. Ako je možné, že islamský štát mal prístup k logistike, nie, nie vojenskej, ale logistike e, aj na civilné a vojenské účely a takisto získali 100 tisíce vojenských aut, vozidiel, ktoré od prišli a to isté sa týka aj Dina a Sirte. Takže ako sme toto mohli povoliť? Ďakujem. No. Pán Kerchov, máte teraz e, ako zvyčajne spôs- možnosť zosumarizovať odpovede a možno by bolo užitočné e, spomenúť aj tú Eh, obednú diskusiu ministrov zahraničných vecí ohľadom bezpečnostnej stratégie, ako je to zapracované do tejto spoločnej stratégie, aké sú tam eh, teda v kontexte týchto priorit. Ďakujem pekne. Eh, budem odpovedať na tie otázky v poradí, akom boli položené pani Ajomári. Úplne súhlasím s vašim pocitom, že toto nie je len otázka kvantity, ale aj kvality a schopnosti analyzovať. Myslím si, že je tu skutočne táto téma. Ako viete, sú tu veľké ťažkosti, ktoré máme v EÚ a síce, že nie sú tu kompetencii, právne kompetencie v oblasti spravodajstva e, na úrovni EÚ a toto je môj osobný názor. Ja sa snažím o tom diskutovať. Minulý týždeň som mal stretnutie s politickými zástupcami e, za oblasť spravodajcov v viacerých členských krajinách, aj s francúzským. A myslím si, že by bolo dobré stimulovať Eh, Európsku akadémiu vzdelávania analytikov. Myslím si, že by to bola dobrá iniciatíva, a nebola by to operatívne spravodajstvo, ale skôr je, skôr je to niečo na spôsob CEPOLu, policajnej spolupráce. Čiže veľmi presné informácie. Viem, že Francúzsko má spravodajskú akadémiu, poznám ju, ale viem, že Nemci o tom uvažujú. Prečo nie na európskej úrovni? Myslím si, že to je veľmi dôležité. Stretol som sa s dôležitým predstaviteľom eh, krajín Five Eyes, čiže eh, jeho komentár eh, bol, že všetko je veľká výzva, ale spočíva v tom, ako analyzovať a hierarchizovať priority Čiže úplne s vami súhlasím, som veľmi naklonený tejto myšlienky, tak ako aj Európsku spravodajskú službu, ktorá by mala lepšie využívať európske fondy v oblasti výskumu a bezpečnosti v horizonte 2020 eh, na strane komisie. Ide o to, aby bola istota, že financované projekty eh, odrkadľujú skutočné potreby užívateľov. Keď ste boli ministerkou vnútra, tak ste si určite uvedomili e, dôležitosť, tak ako si to uvedomujú ministri obrany, e, pracovať v horizonte 5-10 rokov, identifikovať potreby v oblasti e, vnútornej bezpečnosti. Toto je oblasť, ktorá si vyžaduje zlepšenie. Tento analytickejší rozmer je zásadný. Otázka deradikalizácie a skúsenosti z Perského zálivu a nielen odtiaľ. Niektoré skúsenosti sa nedajú transponovať. Ja som navštívil Centrum pre deradikalizáciu v Riade. Majú dobré výsledky a určite sa nimi môžeme inšpirovať. Ale nie som si istý, že sa dajú použiť u nás. Singapur, Malajzia, aj ostatné oblasti majú skúsenosti, ktoré sa dajú využiť a Európa musí definovať svoj vlastný model. Nie som si istý, že keď sa pozrieme na proces radikalizácie, tak sú tam tri faktory. Objektívny, zraniteľnosť, e, objektívna zraniteľnosť, subjektívna zraniteľnosť, psychologický aspekt, ideológia a faktory, ktoré uľahčujú tento proces. Závisí to veľmi eh, od jednotlivých kontextov. A to isté platí aj eh, pre všetky tieto krajiny. Ale úplne s vami súhlasím, že nemusíme znovu objaviť koleso, ale inšpirovať sa existujúcimi skúsenostiami. Internet a spolupráca s americkými partnermi. Áno, samozrejme, o tom s nimi diskutujeme ale e, nemáme rovnaký názor e, pretože sú tu rozdiely e, nielen spojené s oceánom, ale aj s prvým dodatkom. Tu je oveľa širší priestor ako u nás v niektorých členských krajinách. Ani v Belgicku, ani v Francúzsku by sa neakceptovalo to, čo tam. Ide o európsky dialog e, v oblasti internetu e, krajiny, ktoré sú menšie. E, určite je v ich záujme, aby tu takáto spolupráca bola. Toto sú také kolosy, že minimálne na európskej úrovni potrebujeme dialog. Možno, že nie je rovnocený, ale ohľadom obsahu. Je to skutočne problém. Doteraz sme identifikovali to, čo musíme urobiť, teraz to musíme značne, značným spôsobom rozšíriť. Internet spoločnosti nám môžu veľmi pomôcť, predovšetkým v, vytvárať menšie platformy, Facebook, YouTube a Google majú takéto kapacity, ale malé platformy nie. A teda je tu aj spolupráca s občianskou spoločnosťou, napríklad e, vytváranie občianskej spoločnosti, kde e, to bolo napríklad v prípade volebnej kampane prezidenta Obamu. To je taký príklad e, zo Spojených štátov. Čiže mali by sme dosiahnuť aj takýto výsledok. nepoznám všetky organizácie, ktoré ste spomínali, Eh, bol by som rád, keby som tieto informácie mal a naozaj si myslím, že je veľmi dôležité preskúmať s našimi partnermi z arabských krajín, ako spoločne postupovať v podpore tohto boja proti zneužívaniu islamu Dajšom. A myslím si tiež, že Európska únia by mala začať diskutovať, a to je môj osobný názor, o rozvoji európskeho islamu. Naše politiky v Európe sú odlišné. Francúzsko napríklad diskutuje s Marokom a Alžírskom o vzdelávaní imamov. Um, odlišný postoj je ohľadom Turecka. Rakúsko zakazuje eh, vonkajšie financovanie kultov v EÚ, mali by sme trošku porovnať naše národné prístupy a zistiť, čo funguje a čo nie, aby sme spolupracovali s týmto cieľom vyvinúť e, alebo dosiahnuť európsky islám. Otázka, či máme viac ako dialog spolupráce s Izraelom. Áno, samozrejme, máme. To bola otázka pána Beldera. Ja sám som tam bol viackrát, pôjdem tam o mesiac Máme formálny, neformálny dialog o mnohých témach, nie len o e, obchode, ale aj o leteckej bezpečnosti. Môžeme sa veľmi poučiť e, o radomých bezpečnosti na letiskách s Jordánskom tiež. Podporujeme iniciatívy e, Jordánskeho kráľa smerom k podpore Ehm, mierneho islamu, posilnený dialog s Jordánskom, princ Gazi hlavne eh, potrebuje podporu a my veľmi radi by sme v tejto oblasti napredovali. K jadrovému terorizmu CBRN, eh, tento terorizmus sa netýka len jadra, ale vôbec celé oblasti chemického terorizmu, biotechnológií. A toto je dôvod, prečo týchto, za tieto posledné tri roky sme podporili CBR centra v mnohých krajinách, eh, v všetkých častiach, v mnohých častiach sveta. Eh, je to veľmi relatívne drahý program, ale musíme pomôcť krajinám, k, aby boli lepšie pripravené na možné hrozby takéhoto charakteru. E, cyberterorizmus a kybernetická bezpečnosť. E, myslím si, že musíme byť aj naďalej bdeli. E, možno, že nielen vo svetle súčasných hrozieb, ale aj budúcich. Nielen jadro, ale aj využívanie jadrového materiálu vo výbušninách napríklad. K otázke pána Ostribisa o praní špinavých peňazí. Na tejto rovine sme pracovali intenzívne a nedávny plán komisie hovorí, že sa znovu zmení a doplní smernica o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu. Je tu tento prístup založený na zvažovanie rizika, implementácia nariadení na identifikáciu tých krajín, kde musíme byť bdelejší a to je presne to, čo ste povedali Čiže sme na správnej ceste, ale komisia chce riešiť e, tie prázdne miesta, napríklad predplatené karty, rôzne meny, pašovanie e, kultúrnych artefaktov a zlepšenie spolupráce medzi finančnými spravodajskými službami. K Čečensku. Okrem informácií, ktoré ste spomínali, je pravda, že mnohí e, Čečenci a, da, Dages, a ľudia z Dagestanu idú do Sýrie, kde majú e, vedúce pozície v Dajši a to má dopad nielen na Rusko, ale aj na Centrálnu Áziu, pretože mnohí občania z Strednej Ázie, Tadžikistanu, Kyrgyzstanu, Uzbekistanu e, išli do Ruska, aby si tam našli prácu, ale boli prepustení kvôli hospodárskej kríze v Rusku a teda mnohí, mnohé z týchto krajín sa spoliehajú na príspevky, ktoré títo zamestnanci posielajú domov a teraz e, boli rekrutovaní Daešom. E, sú tu mnohé webové stránky v ruštine e, v tomto zmysle, pretože sú tu títo bojovníci z Čečenska a Dagestanu. A preto máme, sú tu teda rozdiely medzi našimi a ruskými názormi, ale v tejto rovine sa zhodneme. K tomu, či akceptujem využívanie dronov, um, E, sú tu teda e, diskusie o legálnosti a nelegálnosti. Nie je tu rozdiel medzi zásahom stíhačky a dronu technického hľadiska. Treba rešpektovať pravidlá medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch, kde teda e, platia ženevské dohovory a kde platí iné právo Eh, či sú to rakety, ktoré vystrelí ponorka alebo drony. A v týchto prípadoch v Sýrii eh, čelíme eh, ozbrojenému konfliktu a máme tu povolenie vyplývajúce z pozvania irackej vlády, čiže toto je špecifický charakter spojený s drónmi. K otázke pána Kavera o Brexite. E, samozrejme, že nechcem začať diskutovať o Brexite takto krátko pred e, referendum, to rozhodnú Briti. Súhlasím, e, zhodnem, podelím sa s vami o moju osobnú skúsenosť. Británia patrí k krajinám, ktoré mi najviac pomohli za posledných 8 rokov v boji proti terorizmu. To znamená, že oni veria, že Európska môže veľmi prispieť k medzinárodnej bezpečnosti Eh, určite preto, že ja som taký milý človek, ale aj z mnohých iných dôvodov. Európa je pridanou hodnotou. A my všetci dúfame, že Británia zostane. Nielen my e, e, prispievame k bezpečnosti, ale aj Británia k nej prispieva a nedávno čelila terorizmu, vyvinula eh, alebo reagovala veľmi sofistikovane. Čiže moja odpoveď by bola, ja osobne, a to je iba môj osobný názor, sa domnievam, že, že ak eh, Británia odíde, tak sa nezlepší bezpečnosť, skôr naopak. Eh, tá čierna diera v Kosove, no, už sme na Západnom Balkáne, veríme, e, že sú tu problémy radikalizácie v niektorých častiach západ do balkánskych krajín a preto plne podporujeme iniciatívu Slovinska skoordinovať všetky rozdielne iniciatívy, ktoré už existujú a prebiehajú. A momentálne máme zo pár hlavných priorít. Jedna sa týka zbraní, strelných zbraní, ich pašovania a potom prevencie. Radikalizácia týchto sietí a komisia bude venovať viacej pozornosti na prevenciu, aby sa bránilo rekrutovaniu k zabíjaniu vedúcich eh, predstaviteľov Talibanu v Pakistane, teda v tej udalosti z minulého týždňa. Eh, chcel by som povedať, že tu skutočne máme nehovorím, že mám posledné informácie, ale je to kriticky dôležité, aby sme upevnili postavenie vlády a mm, posilnili mierový proces. Daesh sa snaží e, sem dostať, doteraz sa mu to nepodarilo, ale zo skúsenosti vieme, že Taliban väčšinou úspeje v kontrole väčšej časti, ak nie celého Afganistanu. Veľmi dobre vieme, kam to môže viesť. A teda vítame takúto iniciatívu. Otázka vahabizmu, Južnej Arábie, extrémizmu. Chceme spolupracovať so Saudskou Arábiou na mnohých um, frontoch princ Benaj, keď bol ministrom vnútra, korunný princ bol veľmi e, nápomocný v boji proti terorizmu, e, proti zarečným bojovníkom. Oni sú veľmi bdelí interne. My potrebujeme takéto diskusiu, diskusie, do akej miery je možné znížiť e, šírenie násilného salafizmu a Saudská Arábia v tejto uh, rovine hrá veľmi dôležitú úlohu, preto potrebujeme sa angažovať čoraz viac uh, vo väčšej miere so Saudskou Arábiou. Neviem odpovedať ohľadom toho, ako lepšie zabezpečiť túto budovu. Mňa skontrolovali, keď som vchádzal. E, je to ten istý postup ako v rade. Nepochybujem, že je to profesionálne, jeden z mojich eh, bodyguardov sa sem, teda sem prešiel, pretože sa tu rekrutujú bezpečnostné sily. Čiže ste v dobrých rukách Kliby. Skutočne potrebujeme počkať na formálnu požiadavku vlády predtým, ako sa budeme angažovať. Sme v podstate na začiatku a my teda uvidíme, ako vysoká predstaviteľka sa veľmi angažuje. Daesh je seriózna hrozba v prvom rade pre susedov, pre tisíce Tunisanov, Sudáncov, občanov Sahelu a subsahárskej Afriky. Je to problém, pretože polovica bojovníkov Daešu Sirte sú zahraniční bojovníci a my nechceme, aby sa toto stalo nejakým novým hotspotom, kde títo bojovníci budú smerovať. E, máme informácie, že je to zatiaľ veľmi malý počet, ale mohol by narásť tak, že by bolo čoraz ťažšie dostať sa do Sýrie, e, pretože kontroly sú čoraz striktnejšie a musíme sa vyhnúť destabilizácii susedných krajín a pomoc novej vláde, aby konala sil, teda radikálne a rýchlo. Takže toľko, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Kerchov, za vašu vyčerpávajúcu odpoveď. Vaše témy sú čoraz delikátnejšie a náročnejšie už pri vašej poslednej návšteve tu boli mnohé teroristické útoky nielen v Európe, ale všade vo svete. Ďakujem vám a tým končíme tento bod programu. Vidím, že viacerí z našich kolegov čakajú na zostávajúce body a zostávajúci bod je debriefing a to delegácie výbor pre zahraničné veci do Bosny a Hercegoviny trasou e, Albánsku, Mo, e, Čiernej hory, e, na Arabskom polostrove, e, Kuvajte, v Ománe pán Brok bol v Sarajeve minulý týždeň a chcel posunúť tento bod na popoludne, takže ak súhlasíte, tak to tak urobíme a môžeme sa pokúsiť využiť týchto 12 minút na diskusiu o zostávajúcich témach. Takže najskôr dávam slovo pánovi Pitulovi k Kosovu. Nech sa páči, máte slovo. Áno, pokúsim sa byť čo najstručnejší. 17. maja som bol v Prištine, mali sme parlamentný výbor pre stabilizáciu a predruženie ACPC. Schválili sme rokovací poriadok, mali sme tu témy, ktoré sa týkali situácie v Kosove. Musím tiež povedať, že v diskusiách, na ktorých sme sa zúčastnili, tu boli aj predstavitelia opozície, zvyčajne bojkotujú prácu parlamentu a jednoznačne sme schválili spoločné odporúčania, ale mali sme uh, také burlivé diskusie. Uh, politické podmienky sú veľmi polarizované, to sa dalo čakať, ale uh, pozitívne je, že európska perspektíva tejto krajiny spája vládu aj opozíciu toto je základ našich ďalších politických krokov. Je to veľký priestor pre politické frakcie parlamentu v kontakte s krajinami parlamentnej väčšiny a menšín eh, stimulovať eh, riešenia na to, aby sa zastavilo súčasná blokáda v parlamente, aby sa zmiernilo politické napätie. Eh, vláda v Kosove sa orientuje smerom k EÚ, k urychleniu procesu smerom k EÚ a my máme e, rovnaké stanovisko so všetkými e, predstaviteľmi, s ktorými sme hovorili, pán Tačín, pán Veselý, premiér Mustafa a podpredseda vlády Stojanov. V posledných mesiacoch Európska únia podporila ďalšiu prácu v Prištine smerom k euroagende a od vstupu do platnosti e, dohody ACP, e, aby sa zrušil vízový režim. Kosovská vláda a politici očakávajú, že už čoskoro sa ukážu výsledky ohľadom niektorých otvorených otázok, boj proti korupcii, organizovanému zločinu, e, budovanie lepšieho justičného systému, pokračovanie v dialogu so Srbskom, posilnenie občanskej spoločnosti a nezávislosti médií. Chcel by som zvlášť poďakovať všetkým kolegom z parlamentu, ktorí sa zúčastnili na spoločnom parlamentnom výbore, ktorý sa aktívne prispel k úspechu misie, ako aj k sekretariatu, ktorý nás nám veľmi dobrú podporu. Ďakujem. Tonino teraz má slovo ďalší kolega, ktorý sa zúčastnil, kolegyňa, ktorá sa zúčastnila tejto cesty. Chcel by, som len, chcel by som len stručne povedať niečo k tejto našej podporuť to, čo povedal pán Picula, predseda spoločného parlamentného výboru. Čiže mali sme skutočne produktívnu návštevu. E, podarilo sa nám schváliť všetky závery jednohlasne, rokovací poriadok, odporúčania a um, oni sa angažujú pre európsky projekt, ktorý je pre nich kohezným prvkom ktorý spája všetkých predstaviteľov. V určitej miery je to teda príležitosť pre opozíciu poprvýkrát za dlhý čas zúčastniť sa v parlamente na parlamentnej práci. Chcem zdôrazniť osobitne dve veci. Liberalizácia vízového režimu, ktorá je veľmi očakávaná, ale musia sa splniť podmienky na to, aby sa to zrealizovalo. Tiež e, máme komisára Hana, ktorý tam bol a poukázal na podmienky a to je spojené s témou Čiernej hory a hranice s teda Čiernou horou. Mm, Možno, že ten ich názor nie je celkom zhodný s nami, pretože oni to videli ako podmienku e, pre otvorenie, teda liberalizáciu vízového režimu. Druhá téma sa týkala situácie na severe Kosova. E, ser, srbské samozprávy a ich pridruženie štatút, na základe ktorého e, pridruženie týchto samozpráv Ehm, bude operatívne. Zdá sa, že toto je jedna z podmienok pre ďalší integračný proces a myslím si, že aj túto situáciu sa podarí úspešne vyriešiť. Pán Lunaček, eh, spravodajkňa pre Kosovo, Ulriko, máte slovo. Chcela by som len nadviazať na to, čo povedali kolegovia. Bola to naozaj dobrá návšteva. Ja som bola veľmi rada, že sa nám to takto podarilo. Uh, v rámci tejto témy európskej integrácie, mať tam všetkých aktérov, boli tam obedy, večere a všetky, počas všetkých týchto uh, udalostí boli s nami uh, a taktiež prebiehala aj parlamentná práca, čiže v tomto rámci sme mali stretnutia s, so ženami, uh, s predstaviteľmi teda organizácií, ktoré Eh, tam pracujú, bolo ich tam 15 a myslím si, že to bola veľmi dobrá výmena názorov. Mali sme eh, tam 6 poslancov, 4 boli ženy, to je veľmi dobrý výsledok. A tiež je tu otázka, ktorú spomenula Dubravka aj Tonino, otázka eh, vyhradenia alebo vytýčenia hranice s Čiernou horou. Oni nechápu, prečo toto je podmienka pre liberalizáciu vízového režimu. Zatiaľ to členské krajiny, ako napríklad Chorvátsko, ešte stále majú konflikty bilaterálne s ostatnými mm, susednými krajinami. A prečo toto je podmienka pre liberalizáciu víz? To proste neprešlo. Niekedy sa to aj teda ťažko vysvetľuje to je všetko, čo som chcela dodať. Ďakujem, žiaľ nemáme dostatok času. Ďakujem pekne vám všetkým. Veľmi dobré stretnutie, očividne dobrá perspektíva, pokiaľ ide o reformy a liberalizáciu vízového režimu. Teraz prejdeme k druhej časti bodu 13 a síce ECPC e, Čiernou horou. Pán Radoš nám vysvetlí výsledky. Máte slovo. Ďakujem pekne. Predseda spoločného parlamentného výboru ma požiadala, aby som vás informovala, čiže od 19. do 20. mája tu bola takáto delegácia, e, ktorá navštívila túto oblasť 18. tam boli aj e, výsledky, ktoré sa týkali práce v parlamentu a implementácie mm, výsledkov volieb. Opozícia, ktorá zvyčajne sa nezúčastňuje v práci parlamentu, e, tu bola, ale nepodporila e, toto smerovanie, pokiaľ ide o zmenu vlády. Je, Mm, do zostávajúcich volie vláda môže urobiť len málo v implementovaní zákona o voľbách. Um, pokiaľ ide o prístupový proces a vo formálnom smere ide o príjmanie zákonov, inštitúcie sú pripravené, ale všeobecný pocit je taká, taký, že je potrebné dosiahnuť väčšie alebo silnejšie výsledky ohľadom reforiem, boja proti korupcii a justičného systému. To sú teda veci, ktoré ich ešte len čakajú. Odporúčania boli schválené jednohlásne Mali sme tam štyroch predstaviteľov Európskeho parlamentu v spoločnom parlamentnom výbore. To je ale slabé posolstvo ohľadom angažovanosti sa Európskeho parlamentu smerom k Čiernej hore a dohody o pridružení. Ďakujem, pán Radoš. A teraz ACPC s Albánskom, pani Šnain, máte slovo. Thanks, chair. Uh... Ďakujem pekne, ďakujem pani Pani predsedajúca, som podpredsedničkou delegácie a som tu za pani predsedničku, pani Makovej, ktorá nemohla v súčasnosti sa e, zúčastniť delegácie. Pre Albánsko, pre proces integrácie Albánska je to kľúčový moment. Finalizuje sa reforma justície, ktorá je kľúčová pre otvorenie rokovaní, ale nevyhnutná podmienka pre ďalšie napredovanie sú aj iné priority, napríklad boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Sme veľmi blízko dohode a po roku a pol práce, kedy sa medzinárodné a Európsko-unijné inštitúcie výrazne zapájali, už je situácia zrela napriek veľmi polarizovanému prostrediu v Albánsku a politických napätiach, poprvý raz po niekoľkých rokoch sa schôdza SAPC, eh, SAPC eh, diala v konštruktívnej atmosfére. Ja by som rada počiarkla veľký úspech, ktorý sme takto dosiahli pri zasadnutí výboru pre stabilizáciu a asociáciu k EU. K EU Vznikol konsenzus a v súčasnosti sme v dobrom stave politického dialogu medzi EÚ a Albánskom, v dobrom stave justičnej reformy. Takisto sme, my príjmame zákon o integrite ľudí, ktorí budú vo verejných funkciách. Toto ešte stále treba presadiť v praxi. Ďalej sa venujeme ehm, volebnej reforme. Je veľmi dôležité aby sme nastavili podmienky pre spravodlivé a férové voľby a takisto migrácia, regionálna spolupráca. E, naša delegácia s, pani, e, s pánom prezidentom a premiérom naozaj e, rozvinuli dobré vzťahy, podobne ako s predsedom parlamentu a s predsedom najsilnejšej politickej strany. Tri hlavné Posolstva reforma justície musí byť završená, dôležitosť politického dialógu, vrátanie v parlamente a implementácia v praxi zákona o integrite e, ľudí vo verejných funkciách. Máme tu problém s implementáciou v tomto smere veľmi často. Politickí lídry si myslia, že Európska únia by mala prihľadnúť na správu o Albánsku z roku 2015 a think tanks by si mali prediskutovať všeobecnú politickú situáciu aj o situáciu ľudských právach v Albánsku. Čo sa týka všeobecnej politickej situácie, sústredili sme sa na justičnú reformu a na dekriminalizáciu, eh, takisto na ľudské práva. To zostáva hlavným problémom, pretože v praxi sa mnohé eh, predpisy neuplatňujú, neexistujú priame služby a formálny mechanizmus konzultácie, ktorý treba najprv nastaviť, aby bolo možné počuť veľmi dôležité hlasy. Najdôležitejším úspechom parlamentného výboru pre stabilizáciu a asociáciu SAPC bolo dosiahnuť jedinú, jedinečnú a jednomyselnú pozíciu spolu s delegáciou EÚ, čo sa týka právneho štátu a e, opozičné politické strany tiež sa musia zhodnúť, či mm, odobria túto dohodu a vyšlo tým pozitívny signál. Ešte budú tri schôdzky výboru SAPC a e, takisto sa finalizuje správa o Kosove. Európska únina delegácia e, si chce, si by rada poďakovala za spoluprácu a ďakujeme aj kolegom, že si ma vypočuli. Ďakujeme. Chce niekto komentovať? Ja by som rada hovorí pani Lunaček. Bohužiaľ som nebola na zasadnutí SAPC, ale v poslednej správe sa spomínalo, že je tu rieka, posledná rieka, ktorá nie je regulovaná, ktoré brehy nie sú regulované v Európe. Sú tu aktivisti, ktorí pracujú v systéme balkánskych riek a povodí. Bola som na tejto rieke na rafte 3 hodiny nádherné volačo. V albánskej časti táto rieka nie je vôbec regulovaná, iba v gréckej časti, ktorou tiež preteká. A pán Peleši, premiér, eh, apelovala som na neho, aby sa urobili ústopky s Tureckom, pretože je tu plán na zaplavenie celej tejto oblasti priehradou. Hovorili sme, že by najprv sa malo vykonať hodnotenie environmentálneho dopadu podľa európskych štandardov aby sa to Turecko nemohlo dovoliť. E, bola by som rada, keby aj v tomto delegácia s nami spolupracovala a žiadala od albanských úradov a ustanovizní. Bolo by veľmi smutné, keby sa tento úsek rieky zničil v čase, keď sa už, už prijímajú európske štandardy. Ďakujeme Ulrike, Ulrike za tento environmentalistický prístup k Európskej unijnej integrácii. A posledná správa ktorú sme si vypočuli, bola tiež dosť pozitívna. Dúfame, že aj tá ďalšia správa bude pozitívna. A teraz prichádzame k bodu 14 na programe. Je to debriefing o vzťahoch s arabským poloostrovom, Kuwaitom a ďalšími. Pani Mahi, ktorá predsedala delegácii, bude informovať e, členov poslancov AFETu. Spolu s Žilom Párňou a Alismi som minulý týždeň bola v Kuvajte aj v Ománe v regióne, ktorom sa sústredí väčšina bezpečnostných a ekonomických rizik, najmä je tam tá kríza v Jemene, Sýrii, Izraeli, Izrael, Palestína, Líbia, je tam veľké teroristické riziko, no a e, ropná kríza. Oman a Kuwait sú dve maličké krajiny, ktoré zohrávajú špecifickú úlohu a významnú úlohu v regióne schôdzky, ktoré sa nám podarilo e, získať s orgánmi na najvyššej úrovni. Chcela by som teda vyzvinúť, že boli vo vzájomnej úcte, v takom priateľskom duchu a je to dôležité vzhľadom na diplomatickú úlohu, e, ktorú rámcov zohrávajú tieto dve krajiny. Čiže Máme tu konsenzus s partnermi, pokiaľ ide o diplomatickú komplementaritu v regióne a diplomatické aktivity EÚ. Naše spoločné stanovisko bolo také, že je potrebné nájsť diplomatické riešenia konfliktu v regióne. Pri tejto príležitosti sme mm, vyzvihli v uši vzťah medzi Európskym parlamentom a parlamentmi oboch týchto krajín. A vyzvili sme tiež potrebu venovať sa aj verejnej mienke v týchto krajinách, aby sa niektoré veci dali do pohybu. Pred tromi týždňami v Bruseli bolo prvé medziparlamentné regionálne stretnutie, to bola veľká premiéra. Ehm, veľmi to bolo v Bruseli úspešné a táto regionálna dimenzia je skutočnou novinkou v našich vzťahoch a myslím si, že tieto recipročné návštevy sú rovnako podstatné na prehlbenie vzťahov medzi krajinami Perského zálivu, konkrétne e, týmito dvomi krajinami a je to spôsob, ako lepšie sa navzájom pochopiť. Chcela by som tiež vyzvihnúť, že medzi médiami v týchto krajinách spudila mm, mm, Európska únia, Európsky parlament veľký záujem, prikázali tomu veľkú pozornosť. Naša návšteva bola v médiách dobre e, zahrnutá v spravodajstve a teda boli viacej iniciatívy. No a ešte e, ku obom krajinám v Kuvajte, to bolo 8. medziparlamentné stretnutie so e, Šuratom, čiže s Národným zhromaždením. Stretli sme sa s predsedom, s poslancami výboru pre zahraničné veci a s výborom na ochranu ľudských práv, ale takisto sme boli prijatí, čo vysvúhoje záujem Európsky parlament. Boli sme prijatí emírom, vicepremiérom, ministrom zahraničných vecí, ministrom spravodlivosti a islamských záležitostí a ministrom národnej bezpečnosti a my som vnútra. Spomenuli sme naše spoločné zámy v boji proti terorizmu a za bezpečnosť. Hovorili sme o potrebnej koordinácii, úsilí regionálnych aktérov a hovorili sme o komplementarite diplomatických aktivít. Hovorili sme tiež o ekonomických otázkach, najmä aký mal dopad e, pád cien ropy na ekonomiku tejto krajiny. No a hovorili sme aj o otázke šangenských víz, ktoré pre všetky tieto krajiny sú skutočným problémom, najmä v rámci diverzifikácie a intenzifikácie našich hospodárskych vzťahov. A je to tak trošku aj politický problém, a síce, že Emiráty dostali uľahčenie výsového režimu a iné krajiny teda nie celkom chápu, prečo oni um, teda zaostávajú v tejto veci. Čo sa týka medzinárodnej úlohy Kuwaitu, pripomínam, že v Kuwaite prebiehajú rozhovory o Jemene pod vedením OSN v čase, v deň nášho príchodu boli mm, prerušené rozhovory, ale to krajine nebraní, aby sa zapájala do humanitárnej pomoci pre Sýriu. Hovorili sme o situácii v Iraku, v Sýrii a predseda Národného zhromaždenia Kuwaitu mm, bol veľmi Mm, jednoznačný v tejto veci. Hovoril, že riešením problému podľa neho je potreba zabraniť tomu, aby kovajská mládež nebola vtiahnutá e, do toho teroristického narratívu a hovoril nám o svojich eh, predstavách, ako vlastne vylúčiť Kneset z Medzinárodnej parlamentnej únie v dôsledku toho, že nerešpektujú svoje záväzky, teda Izrael nerešpektuje svoje záväzky vyplývajúce z rezolúcie OSN. Čo sa týka dialogu o ľudských právach, hovorili sme o situácii Bidun to sú teda mladí ľudia bez štátnej príslušnosti a žiadajú teda e, kuvajské štátne občianstvo. A je ťažké teda rozlišiť ich od ľudí, ktorí sú tam veľmi dlho bez štátnej príslušnosti, ktorým sú teda ochotní e, udeliť občianstvo a často sú to teda robotníci alebo niekedy sú to aj podvodníci, ktorí sú z daného regiónu, a chcú získať toto občianstvo, aby mali z toho určité výhody. Hovorili sme aj o opatreniach na boj proti radikalizmu a extrémizmu a hovorili sme o deradikalizácii, pretože e, teda je tam to centrum, ako som to hovorila v, pred chvíľou s pánom Kerkhoffem. Mali sme tiež rozhovor s predsedom e, zhromaždenia a štátnej rady v Ománe čo je podobné e, z nášmu senátu. Veľmi pozorne sledujú medzinárodnú problematiku. Hovorili sme aj s ministrom obchodu a priemyslu, s generálnym tajomníkom ministra zahraničných vecí. Hovorili sme samozrejme o ekonomike, o hospodárskej spolupráci. Máme vzájomný záujem posilniť investície medzi EÚ a Omanom a to najmä v rámci hospodárskej diverzifikácie, ktorú si Oman žiada vzhľadom na to, že si uvedomujú, že nemôžu piť závisí len od ropy a chcú teda intenzifikovať tieto vzťahy. V oblasti geopolitiky hovorili sme o intenzifikácii vzťahov medzi EÚ a G CC a Ománom. Konkrétne hovorili sme o probléme šengenských víz, rovnaká problematika ako v prípade Kuwaitu a hovorili sme aj o diplomatickej úlohe veľmi významné, ktorú Oman sa snaží zohrať v regióne, najmä čo sa týka Jemenu alebo Líbie. Samozrejme s tými a, ťažkosťami, ktoré predstavujú možno určité napätie so Saudskou Arábiou, kde je teda dôležitý dialog s Iránom, aby tam bola vôbec možnosť viesť dialog. No a to sa stretáva s určitým takým váhaním na strane iných arabských štátov, napríklad Sávskej Arábie. No a čo my teda chceme navrhnúť budúce stretnutie, bude tu v Bruseli medzi týmito dvomi krajinami, bude to v roku 2017 a navrhli sme, aby sa pozornosť eh, venovala eh, určitým takým mm, dvojciam, aby sme spolupracovali cez internet eh, na konkrétnych témach, ktoré sú reálne zaujímavé pre obo, obe strany. Ja som to priamo v mene výboru zahraničných vecí Európskeho parlamentu teda vyslal pozvánku ministrovi eh, aby teda ministrovi zahraničných vecí aby prišiel do Európskej únie Takisto s výborom INTA chceme intenzifikovať prípravu na investičnú dohodu medzi EU, Omanom a Kuwaitom a myslím si, že by bolo veľmi dôležité. Je to taká požiadavka, ktorú my musíme postupiť kompetentným e, službám, aby pripravili seminár pre médiá týchto krajín tu. E, to je dôležité pre náš imič, pre vlastne vývoj veci. Bolo by to určite napomocné. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka. Bolo to veľmi e, dobré vystúpenie. Vidím, že návšteva v Kuvate a Umane bola užitočná, najmä pokiaľ ide o senzibilizáciu verejnosti. Mediálny efekt bol veľmi pozitívny, ako ste povedali, takže to sme zobrali na vedomie tieto dve medzi, iniciatívy. Tým schôdzu predpoludňajšiu skončím. Pokračujeme o 15. Bosnia a Hercegovina bude na programe okolo 4, ak sa dohodneme s predsedom Brokom. Ďakujem.